Good afternoon, ladies and gentlemen. Tak príjemné popoludne, dámy a páni, drahé kolegyne, kolegovia. Rád by som začal našu schôzu. Dnes máme dohromady 8 jazykov k dispozícii. Ja preto aj využijem možnosť a budem hovoriť v mojom materinskom jazyku sme radi, že pán komisár Pier Moskoviči je medzi nami a je k dispozícii. Dnes máme 2,5 hodiny na schôdzu. Hodina a pol je vyhradená pre zodpovedného komisára, pokiaľ ide o otázky zdaňovania a tak ďalej. A potom hodinu s expertom v rámci Financial Action Task Force, pánom Vašimom Kumom, Všetkých vás chcem srdečne privítať. A ešte raz by som chcel upozorniť na to, že všetky vystúpenia a všetky veci, ktoré zaznejú, sú vysielané na webe, že nerozdávame žiadne papierové dokumenty, tie boli zaslané v elektronickej podobe predtým všetkým kolegom a pánovi Moskovičovi, Moskovičimu chcem povedať vitajte, srdečne vitajte ako člen Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za otázky finančných záležitostí, daní a cieľ. Zaslali sme vám otázky ešte pred e, týmto stretnutím a sme naozaj poctení, že ste si vyhradili čas na to, aby ste zareagovali na tieto otázky, ktoré boli potom tieto odpovede boli rozdané všetkým poslancom tohto výboru. Chcel by som vás teraz vyzvať, pán komisár, aby ste na úvod e, predniesli váš príspevok, pokiaľ ide o otázky, ktoré sú vám už známe, pokiaľ ide o témy, ktorými sa zaoberá práve náš výbor, keď sa vám to podarí, tak do 5 minút. A potom v úvode by som otvoril diskusiu pre otázky a odpovede kolegov, pokiaľ ide o výbor pana. otázky zaznejú v rámci tých dohodnutých e, časových rámcov a bude to do 5 minút. Otázky maximálne v trvaní 1 minúty a potom budete mať priestor na odpoveď. Pán komisár, ešte raz srdečná vďaka a hneď vám teda aj odovzdám slovo. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pán Langen. Takisto aj e, ďakujem pánom podpredsedom a kolegom z Európskeho parlamentu. A ja budem hovoriť v materinskom jazyku po francúzsky. Je pre mňa veľmi dôležité, že mám možnosť dnes tu pred vami vystúpiť, e, pokiaľ ide o váš e, výbor, ktorý sa zaoberá otázkami legalizácie príjmov stresnej činnosti a vyhýbaniu sa daným povinnostiam ja už som mal možnosť eh, navštíviť vypočutia na viacerých výborov, výboroch v rámci výboru taxe. To sú vždy veľmi dôležité výmeny, ktoré sa týkajú pokroku dosiahnutého na poli boja proti vyhýbaniu sa daným povinnostiam. A to isté platí aj vo vzťahu k vášmu vyšetrovaciemu výboru. Ďakujem veľmi pekne. Náš výbor bol kreovaný po tých odhaleniach, ktoré sa týkali panamských dokumentov. Prácu, ktorú realizujete, tá je veľmi podstatná z pohľadu EÚ, pretože dane tvoria väzbu medzi štátom, štátnym aparátom a medzi ľuďmi, občanmi. Štáty môžu vzniknúť alebo zaniknúť na otázkach otázkach daní. Práve v časoch, kedy demokratická legitimnosť sa dostáva, alebo je pod palbou, kedy vidíme aké sú tu nedostatky v oblasti daňovej, je nevyhnutné sa na tieto veci e, pozerať. A Jozef Stiglic e, tu bol predo mnou, nositeľ veľkej ceny. Ja som rád, že tu tiež môžem byť a prezentovať moje názory v plnej transparentnosti a úprimne. Panamské dokumenty a bahamské, tzv. Bahama Leaks, e, tie preukázali, že prioritu, ktorú dostáva transparentnosť, daňových záležitostí je, je, tá je skutočne na mieste. Tu sme boli svedkami istých nekalých a vágných praktík, ktoré boli neakceptovateľné. Tieto vzťahy takisto poukazovali aj na zneužívanie vlastníckých vzťahov, pokiaľ ide o daňové záležitosti. Minulý týždeň sme boli svedkami ďalších odhalení, pokiaľ ide o futbal, a to je veľmi dôležité aj z pohľadu tých vecí, ktorými sa zaoberáte. Jurodat, e, pokiaľ ide o tie daňové odhalenia, to ukazuje, že tie naše kroky prinášajú ovocie. Pred chvíľou som hovoril s niektorými holandskými novinármi a pýtali sa, prečo došlo k zvýšeniu takéhoto čísla. E, v minulosti e, isté daňové záležitosti boli predmetom tajomstva alebo daňové zistenia či už išlo o daňovú povinnosť niektorých spoločností alebo vyhýbaniu sa daňovej povinnosti zo strany niektorých spoločností. Bolo to dôverné. Teraz sú tieto veci zverejňované. Počnú z rokom 2017 budú daňové úrady informované o všetkých daňových rozhodnutiach, ktoré prijali daňové úrady jednotlivých členských štátov. Smernice v daňovej oblasti, ktoré sme navrhli, tie nemali zakazovať e, zverejňovanie informácií o, o daniach, ale my sme chceli dosiahnuť e, zverejňovanie dobrých daňových prípadov, nie tých zlých, pretože tie môžu podporiť prax, e, ktorá sa týka boja proti agresívnom daňovému plánovaniu. Samozrejme, o to sa vieme oprieť do budúcnosti pri tvorbe novej legislatívy. Za posledných niekoľko rokov sme sa snažili uzavrieť tie medzery a diery v tých daňových základoch, tak aby sme dosiahli väčšiu rovnováhu, väčšiu spravodlivosť a aby sme sa ubezpečili, že tie dane, ktoré sú, ktoré majú byť zaplatené, že aj budú zaplatené. E, ukončili sme bankové tajomstvo v rámci Európy tým, že sme zaviedli e, výmenu informácií o daňových účtoch. Takisto sme zaviedli automatickú výmenu informácií o daňových rozhodnutiach, o daňových výmeroch Takisto sme navrhli istý štít, e, ktorý bráni spoločnostiam v agresívnom daňovom plánovaní. Takisto dochádza k výmene na úrovni daňových úradov jednotlivých členských štátov, e, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny. A možno niektorí takéto veci spochybňujú, ale ja predpokladám, že členské štáty spolu s parlamentom e, nebudú stáť v ceste zverejneniu takýchto informácií. Od prvého dňa, kedy som sa ujal funkcie na komisii, toto bolo môjim cieľom. Pozerali sme sa aj mimo Európy, e, kde sme stanovili ambicioznú vonkajšiu stratégiu, to je druhá časť našej revolúcie transparentnosti a spravodlivosti v oblasti daní, pokiaľ je o CCCTB, to je možnosť pre spoločnosti, členské štáty a občanov, lebo ide o inováciu, transparentnosť a spravodlivosť. Ja dúfam, že to podporia všetky členské štáty. V nadchádzajúcich mesiacoch budem ďalej konať v týchto intenciách a dúfam, že členské štáty takisto prispojú svojim dielom. To isté sa týka aj európskych zoznamov daňových rajov. Do konca roku 2017 by mal byť tento zoznam eh, skompletizovaný musia ho sprevádzať sankcie a pokuty pre tie krajiny, ktoré sa nechcú pridať v tej takovej hre dobrých pravidiel, pravidel dobrých e, daňových záležitostí. To isté sa týka aj balíčka, ktorý sa týka prania špinavých peňazí. Ako viete, chceme posilniť boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a takisto chceme e, sa venovať aj otázke e, toho vlastníka, ktorý má nakoniec prospech tzv. beneficial owner. Bola prijatá smernica boja proti e, legalizácii príjmov stresnej činnosti. Sú tam isté odrádzajúce momenty, e, pokiaľ ide o tých sprostredkovateľov, ktorí napomáhajú vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo daňovým únikom. Nehovorím, že všetci sprostredkovateľe takto robia, ale tí, ktorí takto napomáhajú, musia sa pripraviť na to, že ich činnosť bude regulovaná. Minulý mesiac sme mali spustenie verejnej konzultácie, aby sme vedeli, akou líniu útoku sa máme tak povedať vyberať. Musíme teda uprieť pohľad do budúcnosti, musíme si ujasniť, čo presne chceme robiť, eh, pokiaľ ide o efektívnejšie vyberanie daní. A ja viem, že sa môžem eh, spolahnúť na veľkú kvalitu a vysoké ciele tohto parlamentu. A ja chcem povedať teda, že my, eh, lebo sedíme po boku a robíme to v okolku. Za posledné mesiace sme toho spravili veľa a napriek tým škandálom sú v novej, tejto novej atmosfére prístupu k daniam členské štáty presvedčené, že budú kráčať popri nás. Pokiaľ ide o rýchlosť, tak všetky rekordy boli už prelomené pri príjmaní eh, týchto smerníc aj z dôvodu očakávaní občanov a občianskej spoločnosti. A toto by sme mali e, realizovať aj pokiaľ ide o ten rytmus, ktorý chce váš parlament dodržiavať. E, predtým to trvalo 5 rokov, nikam sme sa nedostali. Teraz za 7 mesiacov sme prijali ambicioznú smernicu. Zostávame rovnako ambiciozni, pokiaľ ideme pokiaľ ide o našich partnerov z OECD a z G20, keď som sa stretol s Androm Gujom pred dvoma týždňami, bolo mi to potvrdené, pretože na formáte G20 my fungujeme aj v súlade s BEPS. Chcem ale povedať jednu vec. Je podstatné, aby sme nepolavili v našom úsilí. Niektoré členské štáty si možno povedia, že ako náhle sa táto vec dostane eh, do tých reflektorov, tak povedia, tak, že potom môžu polaviť v svojom úsilí. Ale nie. Práve teraz musíme tú mieru ambícií chovať na vysokej miere, keď chceme bojovať proti E, daňovým praktikám, ktoré zneužívajú systém a proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. E, všeobecné prostredie musí byť nastavené na novo. Neviem, ako sa k tomu postaví nový americký prezident, ale Spojené kráľovstvo minimálne za posledné roky konalo v duchu spolupráce. Pokiaľ ide o tieto záležitosti, išlo smerom k transparentnosti, zvýšenej transparentnosti poslankyne, poslanci, chcem vám povedať, že práca, ktorú realizujete, je veľmi užitočná, nepostrádateľná, pokiaľ ide o naše ciele dospieť k eh, spravodlivejším daniam a daňo, výberu daní v Únii. Chceme mať lepšiu daňovú štruktúru. Nikdy tu nie je dosť ľudí zapojených do tohto procesu. Zdaňovanie, dane, to ja nazývam názor, ilustráciu Európy, pokiaľ ide o vynimočnosť. V časoch, kedy ľudia vravia, že Európa nie je užitočná, že nič neprináša, toto práve je oblasť, kde Európa sa ukazuje ako nevyhnutná, užitočná. Je taká preto, lebo sám členský štát nedokáže bojovať proti javu vyhýbania sa daňovej povinnosti alebo daňovým únikom nemá zmysel e, robiť to solo, aj napriek tomu, že treba rešpektovať e, daňovú suverenitu členských štátov, ale len spolu môže EÚ vybudovať transparentný a spravodlivejší daňový systém spolu s partnermi. A o to sa snažíme v kontexte, kde tá legitímnosť e, projektu Európskej únie je spochybňovaná a kde vidíme každý deň nárast populizmu. Som presvedčený, že transparentnosť a daňová spravodlivosť sú kľúčovými prioritami, ktoré by sme mali E, naplňať. Pokúsame sa teda ďalej ukazovať občanom, že daňová Európa, spoločná snaha v tejto veci je to, čo chcú a toto my očakávame od vášho vyšetrovacieho výboru. Opäť vaša práca je kľúčom. Ďakujem pekne, pán komisár. Vieme, že spolu s nami chcete bojovať za väčšiu daňovú spravodlivosť. E, o tom nie je pochybnosti najmenších, ale v minulosti e, hlavne ten, e, tá zásada jednomyselnosti v otázkach daňových spôsobala ťažkosti na úrovni jednotlivých členských štátov a všetci v tejto miestnosti vieme, ako je dôležité, aby sme dokázali na to tlačiť aj z úrovne verejnosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše iniciatívy, nebudem to dlho naťahovať a hneď odovzdám slovo, len chcem pripomenúť, minúta otázky, maximálne 4 minúty na odpoveď. Keď v rámci tých 5 minút ešte ostane nejaký čas na zvyš, tak je možnosť položiť dodatočné otázky, tak aby ste vy, pán komisár, keď chcete krátko odpovedať, keď odpovedete krátko, dali ešte šancu na dodatočné otázky. Najskôr dám priestor spolu s pravdajcom, najskôr pán Kofot. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, eh, pán komisár Moskoviči. Myslím, že dnes bojujeme na viacerých frontoch, pokiaľ ide o eh, spravodlivý systém zdaňovania, tak ako počiarkol pán eh, komisár. Ide o efektívnejšie pravidlá v boji proti praniu špinavých peňazí, a posilnenie daňových správ, daňových úradov, takisto otázky bank a sprostredkovateľov. Teda tie boje prebiehajú na viacerých frontoch a ja sa chcem poďakovať komisii za to, že si osvojila tento boj a že bojujú za tie veci, ktoré sme im požadovali aj z úrovne parlamentu. Je to veľmi dôležité. Chcem eh, spomenúť eh, ten čierny zoznam daňových rajov. Ako vieme, eh, skupina pre etický kódex na úrovni rady pracuje na návrhu komisie, pokiaľ je o zadefinovanie kritérií a screeningu pre čierny zoznam daňových rajov. V písomnej odpovedi, ktoré ste nám zaslali na výbor, hovoríte, že to kritérium by malo byť žiadna daň alebo daň blízka nule s tým sa plne stotožňujem a myslím si, že daňový zoznam bez takéhoto kritéria nie je e, takým zoznamom, ktorý by, sa dal, ktorý by bolo možné brať vážne, teda zoznam takýchto daňových rajov. Otázka na vás. Je tu riziko, že príde k zriedeniu toho návrhu zo strany komisie na úrovni rady, pokiaľ je o ten čierny zoznam? A čo môžeme spraviť e, na to, aby sme sa ubezpečili, že takýto zoznam bude realizovateľný, efektívny a že bude reflektovať realitu. Ďakujem pekne. Máte slovo, pán komisár. Jozef Stiglic, vedec, ekonom, povedal, že pri nulovej daňovej e, sazbe e, nie je možné vyberať nejaké dane, ale to len zhoršuje tú situáciu e, v rámci konkurencie a výrazným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kofot. Samozrejme, že toto je veľmi relevantné, pokiaľ ide o Európsku úniu, takáto čierna listina a to je samozrejme to riadenie a vedenie, ktoré je dôležité. A pokiaľ ide o jurisdikciu, samozrejme, že tam ide o veľmi úzke prepojenia z EÚ a relatívne úzky finančný sektor, ktorý je dosť vyvinutý. Komisia samozrejme e, bude pracovať na týchto prvých krokoch. A pokiaľ ide o takúto listinu, e, chceme to mať v septembri hotové a samozrejme, že budeme mať e, skorovaciu tabulku všetkých 30 krajín a e, cieľom komisie je naozaj pochopiť, a zistiť, že ktoré krajiny v Európskej únie by mali vlastne začať toho robiť viac v nadväznosti na riadenie a venenie v oblasti daňových záležitostí. To znamená, že budeme musieť rozhodnúť, že v ktorých krajinách budeme robiť screening, akým spôsobom sa to bude riešiť. Máme stanovené tri kritéria. Rada sa rozhodla, že do júna 2019 sa budeme zaoberať týmito dvomi prvými a potom neskôr všetkými tromi. Či je tu nejaké riziko v nadväznosti na oslabenie tohto prístupu? Ja chápem samozrejme, že rada si praje, aby dostali niektoré krajiny nejaký čas na to, aby sa mohli prispôsobiť. Ale celkovo si myslím, že máme správne stanovené kritéria a budeme sa môcť hýbať veľmi rýchlo smerom k tejto e, listine. A aké sú ďalšie? kroky. Samozrejme, že e, do konca januára by sme mali mať vlastne tento zoznam samotný, aby sme mohli začať vlastne už začiatkom e, roka so screeningom. Samozrejme, že členské štáty s týmto súhlasili a musím povedať, že komisia by e, samozrejme dala prednosť ambicioznejšiemu prístupu, pokiaľ ide o tieto kritéria Samozrejme, že všetky tri e, tieto e, podmienky transparentnosti je potrebné splniť. Rada samozrejme takisto sa prikláňa k istému e, stupňu transparentnosti. A samozrejme, že tam ide aj o skupinu, ktorá sa bude zaoberať správaním sa. Ale celkovo môžem zhodnotiť, že máme veľmi rozumnú šancu do konca roku 2017 vypracovať takúto čiernu listinu a toto je naozaj veľmi silná perspektíva a ja si naozaj myslím, že náš postup, ktorý chceme um, aplikovať, je ďaleko silnejší, tvrdší ako ten, ktorý prijalo OECD. Samozrejme, že musíme s nimi isté veci koordinovať, nemôžeme sa príliš vzdialiť od seba. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. A ešte jedna rozširujúca krátka správa. Vy si myslíte, že v roku 2017 sa podarí jednohlasne odhlasovať takýto zoznam, takúto čiernu listinu? Ja som presvedčený, eh, že to, k tomuto príde, musí sa to stať. A v rade je to nutné, aby to bolo prijaté eh, jednomyselne. Ale samozrejme, že tlak zo strany členských štátov je absolútne nevyhnutný aj tlak zo strany vášho výboru je veľmi e, potrebný. Musíte povedať, že to musí byť, že to chcete a že neexistuje nejaká iná alternatíva. Ale dosť som optimistický, pokiaľ ide o túto záležitosť, pretože naozaj si nemyslím, pretože toto sú väčšinou verejné diskusie, že by niektorá krajina sa vyslovila proti tomu. Najprv budeme mať kritériá, pokiaľ ide o screening, potom prídeme, pristúpime k samotnému screeningu Takže naozaj si myslím, že to bude schválené, nebude to ľahké. Museli sme spraviť e, isté ústupky, to znamená, e, presadili sme zatiaľ dve kritéria z troch, ale som presvedčený, že k tomuto príde. Áno, ďakujem vám veľmi pekne, pán komisár. Práve ste povedali, že to chápete tak, že tie tri kritéria je potrebné splniť a aj my toto podporujeme Teraz by som chcel dať e, slovo spolu e, spravodajcovi Petrovi Ježekovi. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste k nám prišli. E, vo vašich písomných odpovediach ste vysvetlili, že v roku 2008 keď sa robila revízia smernice o úsporách, že vtedy vlastne to boli finančné organizácie a rôzne e, offshore e, subjekty, ktoré ste považovali za e, problematické. A toto sa malo vlastne riešiť v roku 2009. Mohli by ste k tomuto ešte niečo viac povedať? Čo presne identifikovala komisia a akým spôsobom sa snažila vyriešiť tento problém? A či si myslíte, že teraz máme lepšiu šancu toto urobiť, pretože rada, ako sa zdá, niekedy je akoby z teflónu, keď príde k takýmto otázkam. A potom ešte ďalšia otázka, druhá otázka. Znovu, pokiaľ ide o vaše písomné odpovede, hovoríte o fixných definíciách, či môžu alebo nemusia byť uh, užitočné. A mnohí ľudia rozmýšľajú nad tým, že prečo ešte stále nemáme definíciu EÚ, spoločnú definíciu EÚ, pokiaľ ide o všetky členské štáty v nadväznosti na daňové podvody, v nadväznosti na daňovú optimalizáciu, respektíve vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Toto by boli otázky. Prepačte, po vašich odpovediach budem musieť od, odísť, pretože e, sa musím o pár minút stret, zúčastniť na dvoch trialógoch. Pán komisár, ja vidím vlastne tri aspekty, pokiaľ ide o vašu otázku. V prvom rade ide o smernicu týkajúcu sa úspor a to bol veľmi prvý dôležitý krok, ktorý sme urobili, pokiaľ išlo o daňových poplatníkov, aby sa tieto aktíva vlastne nepresúvali do zahraničia. A e, samozrejme, že v roku 2011 sme publikovali túto správu a 2012 tom už bola verejne dostupná. Tam išlo vlastne o uplatňovanie ehm, dohôd v nadväznosti na Švajčiarsko a EÚ. A táto správa vlastne zdopakovala tú potrebu, ktorú som už signalizoval, aby komisia vlastne ehm, zaktualizovala túto smernicu a aby sa riešili prípady v nadväznosti na rôznych sprostredkovateľov, ktorí boli vlastne v e, tretích, tak povediať, jurisdikciách. A pokiaľ ide o daňové plánovanie, respektíve daňové úniky, keď hovoríme o daňových podvodoch e, alebo o tzv. daňovom plánovaní alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Toto sme samozrejme všetko prezentovali, my sme to popísali v tej správe a odporúčaní z roku 2012 a náš akčný e, plán e, zahrňal aj komunikáciu v e, tomto duchu. Celkom jasne v podstate sa tam definovali isté aktivity, respektíve okolnosti, za ktorých by sa mal spustiť istý proces v rámci EÚ. V niektorých prípadoch samozrejme to vytvára isté riziko. Musíme mať samozrejme aj flex, istú flexibilitu, pokiaľ ide o tieto táto činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky, to sú činnosti, ktoré sa ustavične e, rozvíjajú. Čiže musíme mať patričné správne zbranie, ako proti tomu bojovať. A musíme si samozrejme stanoviť isté kritériá. A pokiaľ ide o tieto, túto trestnú činnosť spojenú s vyhýbaním sa e, respektíve únikmi daňovými, niektoré záležitosti sa lepšie riešia na národnej úrovni Samozrejme, že toto je primárna oblasť e, kompetencií členských štátov, pretože oni sa v podstate rozhodujú o um, daní z pridanej hodnoty a tak ďalej. A OLAF na týchto veciach pracuje. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. Čas bohužiaľ veľmi rýchlo uplynie. 78 sekúnd. Máte ešte ďalšiu otázku? Pokiaľ ide o CCT, CTB. Nedávno sme počuli, že celý rad e, vedúcich predstaviteľov štátov e, prednieslo isté iniciatívy, pokiaľ ide o znižovanie e, daňovej sadzby. Takže či vás to nejakým spôsobom neodrádza, neodrádza, pokiaľ ide o to, aby ste presadzovali vlastne toto CCTP? Ja nemám pocit, že by sme e, to mohli robiť prostredníctvom Axisu. Ja nie som e, za e, tú minimálnu daňovú sadzbu, pretože to nie je efektívne. Tá, to zdanenie nula, to nie je dostatočné. Každá krajina by mala prispôsobiť svoju daň sebe. Zu den Sprechern der Fraktion. Takže teraz dávam slovo e, šéfom e, v jednotlivých politických zoskupení. Ďakujem e, pán predseda za slovo, ďakujem pán komisár za, vaš úvod, za vaše úvodné vyhlásenie spolu s tou deklaráciou, že sme vlastne pokiaľ ide o tento boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom, že sme vlastne, že stojíme na tej istej strane. Takže naozaj som veľmi tom, týmto potešený a teším sa na plodnú spoluprácu. Moja otázka sa týka spolupráce sprostredkovateľov, pretože stále viac vidíme vlastne, že úloha týchto sprostredkovateľov vo všetkých týchto praktikách je kľúčová. Aký je váš názor? Okrem toho, že by sme regulovali banky, okrem toho, že by sme uvalili isté daňové povinnosti, záväzky na isté firmy a občanov, že či by sme nemali niečo urobiť aj v oblasti regulácie právnických firiem, e, účtovníckých firiem a iných sprostredkovateľov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v tejto oblasti. Či by sme nemali uvažovať o tom, že e, budú firmy zaviazané tým, napríklad právnické firmy budú zaviazané tým, aby vlastne prezradili mená e, vlastníkov, ktorí požívajú požitky patričným daňovým orgánom. Do akej miery by toto bolo v súlade s našimi e, zákonmi a smernicami. Myslíte si, že potrebujeme ďalšiu reguláciu, pokiaľ ide o ten, toto odvetvie, alebo že sa nám podarí vlastne toto všetko vyriešiť bez toho, aby sme vlastne siahali až k týmto aktérom. Veľmi pekne ďakujeme. Pán komisár, máte slovo? To je veľmi dôležitá vec. E, odhalenia o daňových únikoch vo futbale minulý týždeň ilustruje skutočnosť, že prostredkovateľia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu e, pri vytváraní techník, ako unikať pred e, daňami. Komisia pracuje v tomto sektore a to pre nás znamená, že tu máme poradcov aj finančných, aj právnych, pretože to je dôležité. Hlavné ciele tejto iniciatívy do budúcnosti sú poprvé ubezpečiť sa, že tá schéma e, plánovania týchto únikov nemôže byť rozvíjana, nemôže byť e, praktizovaná. Aby sme to dosiahli, tak sa nazdávame, že musíme vytvoriť nejaké odradzovacie E, prostredie pre tých, ktorých sa to týka. Mali by sme ich naozaj od toho nejakým spôsobom odradiť. Traditional concepts like legal a potom, pokiaľ ide o, o táto koncepcia a právne privilegium, samozrejme, že právnici majú pr- predstavu, že vlastne nemôžu pre, odovzdávať všetky informácie, že tam je proste vzťah medzi právnikom a klientom. Ale samozrejme, že e, by sme mali uvažovať o istých sankciách, pokiaľ by samozrejme e, títo právnici isté veci nedodržiavali a samozrejme, že tieto e, sankcie by mali byť odradzujúce. A ako to chceme nadčasovať, pokiaľ ide o tieto základné kroky v nadväznosti na spolu na e, tých, tieto subjekty. Samozrejme, že to bude trvať nejaký čas, pretože e, musíme prejsť ist, tým kolom konzultácií aj so širokou verejnosťou a potom budeme musieť e, vypracovať e, hodnotenie dopadu, aby sme naozaj mohli zhodnotiť všetky možné opcie a budú to isté definované kritéria a potom sa rozhodneme e, pre tú najlepšiu opciu, pre tú najlepšiu možnosť. A nakoniec kolegium komisie bude musieť vypracovať právny text a môžem vám okamžite povedať, že čo spravíme? Môžem vám povedať, že aký je náš cieľ a ako to vyzerá s časovým harmonogramom. Ehm, možné iniciatívy sú naplánované na rok 2017 a naozaj sa tomuto budeme pridržiavať a takisto potrebujeme, aby ste aj vy vyvíjali istý tlak, aby sa toto naozaj dodržalo. Veľmi pekne ďakujem. Už len 23 sekúnd. Darius, nech sa páči. Áno, pán komisár, ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. A možno, že nejaké stručné vysvetlenie, respektíve informácie v nadväznosti na to, že čo chce komisia urobiť na to, aby vlastne sa znížili tieto uh, mismeče, čiže tieto obrovské rozdiely v nadväznosti na krajiny a uh, ich zdaňovanie. Ale myslím si, že by sme zase nemali zájsť príliš ďaleko. Áno, myslím, že toto sa prediskutovalo včera. Áno, včera sa o tomto diskutovalo. Pamätám sa na to. Bolo to práve v nadväznosti na smernicu týkajúco sa tretich krajín a hranice. Áno, ešte stále je tam isté meškanie, pretože toto nebolo vlastne plne v plnom rozsahu e, prijaté e, rado ECOFINu a budeme sa k tomuto musieť vrátiť v roku 2017, ale som optimistický, pretože tie posledné výhrady v podstate e, nám odpadli. Môžete nám povedať, ktoré členské štáty to včera blokovali? Eh, to zasadnutie bolo nafilmované. Mojou úlohou nie je poukazovať eh, prstom, ale eh, sú to tí obvyklí podozriví, takže v tom prípade vieme, o koho ide. Ďakujeme pekne. A ďalším rečníčkou je za demokratov Chcem sa vás opýtať na sankcie, respektíve e, rôzne tresty, pretože všetci tí experti, s ktorými sme sa rozprávali, hovorili o tom, že ak takéto tresty e, nebudú e, v podstate natoľko závažné ako e, tie výhody v nadväznosti na daňové úniky, že v tom prípade proste to bude ťažké riešiť a máme tu na aj e, niekooperujúce jurisdikcie. Môžete nám k tomuto dať nejaké informácie, aký pokrok bol dosiahnutý a či je vlastne možné, že by sme naozaj tie ciele splnili, pokiaľ ide o tie postupné kroky a hlavne pokiaľ ide o prácu zo strany komisie. Pokiaľ ide o legislatívu, ku ktorej sa my musíme vyjadriť v oblasti daní, v oblasti prania špinavých peňazí, E, čo by sme mali robiť, aby sme v tejto oblasti pokročili? My poznáme prekážky rada a členské štáty, ale už sme videli, že komisia použila také prostriedky, ktoré nám umožnili zasiahnuť tam, kde e, jednomyseľnosť blokuje pokrok. Zdieľate e, toto, tento názor, že sankcie musia byť dostatočne dôveryhodné na to, aby si vyžiadali rešpektovanie európskeho aj medzinárodného práva a pravidiel a že okrem legislatívy je treba urobiť e, a treba pravidelne robiť bilanciu, e, namiesto toho, aby sme živili nádeje, ktoré potom budú sklamané, ak neprinesú výsledky. E, ďakujem, Ďakujem, pán predseda, pani Beres. E, tu sú to také trošku paralelné procesy, e, ktoré sa niekedy stretajú. My robíme naše návrhy, my sme vytvorili zoznam kritérií, rada e, vzala na vedomie a prijala kroky. A my sme teraz navrhli screening na začiatok roku 2017. A E, vlastne to aj buď so členskými štátmi, ale aj so všetkými e, príslušnými tretími krajinami. Ale teraz si musíme povedať, že e, my musíme mať takú judikatúru, ktorá by nám pomohla pri tej dobrej daňovej, dobrom riadení a spravovaní daní ale je potrebné, aby sme sa zaviazali takisto aj do transformačného procesu, keďže jurisdikcia v tých eh, fiškálnych rajoch eh, je taká, aká je, tak potom musíme takisto predpokladať aj sankcie. To nie je dialog, eh, pevný dialog. A teraz e, lopta sa nachádza v bránke členských štátov a oni teraz musia rozhodnúť, e, ako E, chcú spolupracovať prostredníctvom judikatúry, lebo e, niektoré judikatúry, ktoré e, toto neobsahujú, tak musia, niektoré sú také, že sa snažia vyhýbať sankciám, ale v okamihu, že budeme mať zoznam sankcií, tak to bude mať dopad na tie firmy, ktoré sa snažia unikať pred daňami prostredníctvom daňových rajov. A Takisto to bude platiť aj pre tie podniky, ktoré majú sídla v týchto daňových rajoch. Ja si nakoniec myslím, že pokiaľ ide o všeobecný režim sankcií, e, to sa týka skôr členských štátov. Ja nechcem hovoriť o smernici proti praniu špinavých peňazí, ktorá je v kompetencii e, môjho kolegu, ale E, my by sme mali mať nejaký parket, nejaký súdny dvor v rámci Európy, nejakého nejakú, lebo tu, toto, e, tieto úniky predstavujú okolo 170 e, miliónov eur ročne. A členské štáty strácajú vďaka tomu, že to nemáme miliardy, desiatky miliard eur. Takže E, treba by bolo e, vyprijať prijať e, také opatrenia, ktoré by ako si utesnili európske dane pred týmito daňovými podvodmi. A na tom musíme všetci pracovať spoločne. Komisia robí to, čo jej prislúcha v tejto téme, ale bola by oveľa silnejšia, keby tu bola aj vaša pomoc pri aplikovaní týchto sankcií a to je súčasťou tých tém, ktoré e, sú spomenuté aj v správe vášho výboru. A rovnako vy takisto máte istú negociačnú pozíciu a môžete robiť aj isté e, kroky na verejnosti. Včera v rade prebehla diskusia o právnom základe v členských štátoch. To je veľmi dôležité E, právny, e, daňový právny základ. Ale ak Európsky parlament sa o to nebude zaujímať, tak potom k takémuto ničomu nedôjde, lebo komisia si želá e, právny základ na trošku iný, ale e, úprimne povedané, e, my sme vždy vyzývali na spoluprácu. Ďakujem, pán komisár. Na zozname teraz máme ako ďalšie ako ďalšiu e, Majtu Ruiz e, za ALDE. A nemám potom ďalšieho prihláseného. Ďakujem. Pán Moskovič, vy ste povedali veľa vecí, ktoré sa mne aj mojej skupine zdajú veľmi rozumné je tu časť zodpovednosti, ktorá je zdieľaná a tí druhí nám hovoria, že by sme mali vyvíjať väčší tlak a vy hovoríte aj o členských štátoch. E, v návrhu modifikácie smernice o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu Olaf nám naznačil, že aby sme to mohli lepšie robiť, musíme mať prístup do príslušných registrov. Ale na druhej strane operácie, bankové operácie, tak tie závisia od judikatúry jednotlivých členských štátov. Nemyslíte si, že toto by sa malo rozšíriť na celé e, teritórium, e, ktoré patrí pod zvrchovanosť členských štátov? To je prvá vec. Po druhé, povedali ste, že v minulosti celé národy padli z tohoto dôvodu. E, napríklad pokiaľ ide o sociálne zmluvy a pokiaľ ide o platenie daní. A pán Stiglitz nás informoval, že E, by bolo potrebné, aby sme boli efektívni, aby sme efektívne bojovali proti daňovým rajom. Keď hovoríte, že časť toho, čo vy navrhujete a my môžeme podporovať, sa môže devalorizovať v rade, tak to je potom veľmi komplikovaná situácia, do ktorej nás dostanete, pretože ak nebudeme efektívne vedieť skoncovať s týmito daňovými rajmi, tak potom môžeme naozaj sa dostať do situácie, keď sa celý systém zrúti. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Pán komisár, nech sa páči. Dans, dans votre... uh, jedna časť vašej otázky ma vyzýva k odpovede, odpovedi, že teda my prežívame jednu veľkú krízu, krízu dôvery a že občania vlastne sa na nás pozerajú a pýtajú sa, aká je naša úloha, aká je naša realita a imperatívne očakávajú prijatie tejto smernice o proti praniu špinavých peňazí. A táto smernica musí byť e, ambiciozná podľa nich. Medzi ambíciami a skro- skromnosťou treba nájsť tú správnu rovnovahu. Európska únia to nie je len komisia a Európsky parlament. Komisia nie je európskou vládou komisia navrhuje a vykonáva. Parlament je spolu e, zákonodarcom, ktorý má absolútne rozhodujúcu úlohu, ale legislatívna právomoc je zdieľaná aj s radou. Takže nakoniec, kde si v strede v našej spoločnej práci sa nachádzajú členské štáty, tak pre legislatívnu ako aj nelegislatívnu prácu. A synergia musí vzniknúť na tejto úrovni, musí byť pozitívna medzi komisiou, parlamentom a nimi E, čo niekedy vyvoláva istú nevôľu. E, ako keby sme chceli e, znížiť národnú suverenitu. To nie je pravda. Národná suverenita existuje, aj bude existovať, ale čo môžeme robiť inteligentne je to, aby európska suverenita doplnila národnú suverenitu a aby členské štáty pocítili ten všeobecný záujem potreby tejto európskej suverenity a smernica proti praniu špinavých peňazí bude práve akýmsi lakmusovým e, papierikom tejto situácie. Ale táto interakcia to neznamená nutne minimalizmus. Keď ja som za komisiu v rade, keď som tam, tak som tam preto, aby sme e, dosiahli kompromis. Ownership E, pokiaľ ide o ten verejný register tých e, vlastníkov, ktorí majú nakoniec prospech, komisia chce zvýšiť transparentnosť a spoluprácu všade, kde je možné zlepšiť a spraviť ferovejším ten výber daní. E, prístup verejnosti k takýmto registrom je už súčasťou návrhu komisie, pokiaľ ide o pozmenenie a doplnenie smernice o praní špinavých peňazí. A to isté sa týka aj prevencie zneužívania právnych subjektov a nastavenia ako do režimov, ako sú trusty, tým, že umožníme e, väčší dohľad nad takýmito informáciami a toto treba za každú cenu obhajovať. Ja ďakujem pekne. Ešte 55 sekúnd. Keď máte nejakú krátku dodatočnú otázku, prosím, nevyčerpajte celý ten čas. Mikro. Dann. Sí, yo quería... Ja by som sa chcela vrátiť k tejto otázke. Zoznam e, tých rizikových krajín, pretože to, čo ste vy zverejnili v júli 2016, neobsahuje žiadnu z krajín, ktoré e, sú vlastne v tých panamských papier, e, pay, Panama Papers a to je také trochu nelogické. E, Zoznam, ktorý bol zverejnený v júli minulého roku, to bol akýsi bestov tých národných zoznamov. E, tento zoznam vyvolal isté reakcie a teda jeho existencia bola e, odôvodnená, ale náš zoznam bude iný. To bude európsky zoznam a tam budú objektívne zhodnotené všetky krajiny sveta. Takže my sme teraz v tom kroku, ktorý ako by chcel zdôrazniť to, že národné kroky nie sú dostatočné, takže my vytvoríme európsky krok, tam budú iné mechanizmy, iný prístup a to bude niečo radikálne e, odlišné. Ďakujem pekne, teraz mám Patrika Lejarika za GUE. Ďakujem, ďakujem pán predseda, pán komisár. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku vášho vystúpenia, pokiaľ ide o prepojenie daní a štátov a e, mám dve otázky práve v tejto súvislosti. Prvá sa týka výzvy európskeho semestra, ktorý dnes slúži na aplikáciu paktu stability a často vedie aj, by mal viesť aj k redukcii e, výdavkov. Nebolo by možné využiť tento nástroj aj na to, aby sa dnes spustila procedúra ekonomickej nerovnováhy, keďže môžeme konštatovať, že štáty nepokrývajú alebo nemôžu pokryť všetky dane, nemôžu vybrať všetky dane e, od spoločnosti a to je okolo 70 miliárd v rámci Európskej únie. Moja druhá otázka je podobného charakteru, týka sa DPH DPH je striktná daň, má presné e, pravidlá. Nebolo by možné nájsť e, taký istý systém aj pre zdanenie spoločnosti, samozrejme s istou možnou variácií smerom nahor, smerom nadol, tak, aby sme našli tú správnu mieru. A keď už máme nejakú daň s fixnými percentami, pre DPH. Nebolo by možné mať niečo podobné aj pre daň zo spoločnosti. Pán komisár, je potrebné nájsť dobré nástroje, dobré miesta, fórum a správne postupy. Európsky semester. A som to povedal aj s kolegom Valdisom Dombrovskisom, to je vlastne cvičenie akési koordinácie. E, cieľom nie je e, jednoducho vystaviť skúške tú či onú krajinu ale je to, je to akýsi spôsob, ako efektívne vykonávať správnej francúzštine naming and shaming. A samozrejme treba disponovať, e, treba, treba si uvedomiť, ak, ak, aké postupy a aké nástroje existujú, aby bolo možné uľahčiť tú daňovú kontrolu. Treba viesť dialog s členskými štátmi na tejto úrovni. Máme tu dve fóra, máme tu E, skupinu, ktorá sa zaoberá kódexom správania, daňového správania podnikov a ešte potom druhú skupinu. A ja si myslím, že počas európskeho semestra my by sme mali e, doplniť e, naše odporúčania, návrhy, dialog a, a my momentálne ale neexistujeme nejakými konkrétnymi e, daňovými nástrojmi, právnymi nástrojmi, ktorými by sme mohli dosiahnuť fixnú daň zo spoločnosti. Pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty, tak e, vlastne my nemáme rovnaké kompetencie pre priame a pre nepriame dane a my by sme sa možno mali zamyslieť nad inými spôsobmi e, fiškálnych diskusí, lebo my máme tie kompetencie, ktoré máme a to, čo my by sme sa mali oveľa viac zamerať na štrukturálne aspekty e, týchto daňových e, postupov a myslím si, že tam je lepšie dosiahnuť nejaký e, pozitívny dopad na verejný majetok v spolupráci s parlamentami a s mimovládnymi organizáciami. Ďakujem, pán komisár. Ešte máme jednu minútu na ďalšiu otázku. Nám sa často hovorí zo strany sudcov, že slabosť alebo nedostatočnosť finančných prostriedkov súdov je veľmi dôležitá. Komisia má možnosť odporúčať alebo disponovať nejakými e, povzbudivými opatreniami e, voči členským štátom smerom k tomu, aby tieto veci vyšetrovali a prípadne e, ich až k súdnym konaniam e, dopravili? Samozrejme, že je možné, že my, nie, my nemôžeme navrhovať legislatívu na národnej úrovni, ale my môžeme navrhovať nejaké nástroje, ktoré by boli účinné proti daňovým únikom a podvodom a myslím najmä na budúcnosť a myslím si, že v budúcnosti by bolo možné mať nejaký európsky súd, ktorý by bol v tejto oblasti kompetentný, ale to sú aj národné súdy alebo národné vlastne národné orgány, ktoré v tejto oblasti by mali byť e, využívané. Ďakujem pekne a teraz mám zapísanú pani kolegyňu Molly Scott Caton za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja nadviažem na otázky, ktoré položil JP úplne na začiatku, pokiaľ ide o čiernu listinu tých daňových rajov. Konkrétne spomeniete si, že 24. novembra členské štáty sa dohodli, že by mali zapojiť expertov do screeningu konkrétnych jurisdikcií. Chcem sa vás spýtať, či zdieľate moju obavu, že moja krajina, Spojené kráľovstvo, sa môže stať súčasťou screeningu a môže sa pokúsiť o to, aby sa ubezpečilo, že tie bývalé kolónie alebo overseas oblasti nebudú súčasťou toho screeningu, ale nie je to nejakým spôsobom, ako keby Líška mala na starosti Turín. E, druhá časť toho screeningového procesu má byť e, v septembri 2017 predložená v skupine pre etický kódex a chcem e, od vás počuť istý záväzok a síce, že budete pripravení priniesť výsledky práce tohto výboru sem pred nás a môžeme sa nepodeliť aj s verejnosťou, tak aby sme dokázali im ukázať, aký je výsledok tej práce. A ďalšia téma, z ktorej pramenia obavy, chcem eh, vzniesť otázku Spojených štátov. Eh, v tejto chvíli podľa toho screeningovej aktivity členské štáty majú si overiť, či podľa nich Spojené štáty naplňajú kritéria transparentnosti. A my sme hovorili o tom, že Spojené štáty sa stávajú daňovým rajom eh, v tej správe, ktorú sme nedávno zverejnili. Teraz, keď sa Trump stal prezidentom, z toho vyplýva osobitná obava, a bude tá skupina pre etický kódex zohľadňovať potenciálne škodlivé vývoje na poli daní v Spojenom štáte, keď bude realizovať svoj screeningový proces? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Vaša otázka sa týka toho rizika, že ambícia ohľadom zostavenia tej čiernej listiny nebude taká výrazná, bude zredukovaná a ja sa vrátim k tým krokom, ktoré sme už naplnili. Treba si však uvedomiť, že tá listina EÚ je proces, na čele ktorého sú členské štáty, ktoré poháňajú členské štáty, preto rozhodnutie krajín realizovať e, takýto screening a zostavať túto listinu, ten je na členských štátoch. E, v rámci stretnutia Ekofinu tak bola požiadaná skupina pre etický kódex, aby v januári 2017 sa dohodli na tom screeningu, ktoré krajiny tam budú. 24 novembra bol na tejto skupine dohodnutý zoznam krajín, ktoré majú byť predmetom screeningu. Avšak členské štáty sa rozhodli, že tento zoznam bude dôverný, je to ich právo. Nie je to na nás, aby sme zabezpečili transparentnosť v tomto. Ako bolo vysvetlené v novembrových záveroch ECOFINu, členské štáty budú informované v liste, ktorý zašle predseda skupiny pre etický kódex eh, v januári ja nie som teraz v stave potvrdiť e, informáciu ohľadom e, informovania tých dotknutých jurisdikcií formou listu e, zo strany predsedu. Samozrejme musí to byť transparentné, keď nastane tá chvíľa a bez pochyby ten zoznam je presvedčivý, nemáme nejaké výhrady k tomu, tým skutočnostiam, ktoré vieme. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, do Brexitu je to členský štát ako všetky ostatné, je to proces, ktorý je jednoznačný a konsenzuálny a ja musím povedať, že počas rozhovorov s Philom Hammondom ja dôverujem v skutočnosti, že vláda sa zdá, vláda sa zdá, uvidíme, ako to bude po, po Brexite, ale vláda je zaviazaná týmto smerom. Pokiaľ ide o Spojené štáty, tento proces screeningu a toho, toho uvádzania takýchto jurisdikcií, to je záväzok, ktorý smerujeme na všetky členské štáty Eh, je, sú tu jasné kritériá, ktoré majú byť naplnené. Hovoríme od začiatku, že chceme, aby ten, eh, tá listina alebo zoznam bol férový, akceptovateľný a do, do, odsúhlasený medzinárodne. Ja nebudem hovoriť o konkrétnych krajinách skôr, ako eh, neprebehne celý ten screening a ten dialog, takže počkajme si A keď jedno kritérium tam vypadlo, to je z dôvodu toho, že členské štáty sa tak rozhodli na úrovni rady. Komisia sa domnievala, že by to bolo vhodné, keby tam bolo aj takéto kritérium. Vielen Dank, Herr Kommissar. Es ist üblich geworden, dass man... Äh, ďakujem pekne. Äh, samozrejme, tie äh, veci, o ktorých sa nehovorí, je zaujímavé, že sa nazvú stráviteľnými takýto spôsob postupu na úrovni ECOFINu a na iných úrovniach rady nie je dlhodobo tolerovateľný alebo akceptovateľný, pokiaľ ide o spoločné kroky a snahu niečomu masívne zabraňovať. zabraňovať. Budeme sa spoliehať na vašu podporu v tomto ohľade. A ako ďalší za FDD David Coburn, nech sa páči. Vzadu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár Moskoviči. Eh, podľa futbalových líg veľa top futbalových hráčov údajne využívajú eh, isté daňové usporiadania, eh, kde tie peniaze končia ale dane na panenských ostrovoch. Sú tu isté skupiny a individuá, ktoré vytvárajú bohatstvo pre seba. Sú to byrokrati, ktorí si z takto náhľadných peňazí financujú svoje domy, E, daňová konkurencia vytvára efektívnosť a to je dobrá vec. Otázka dane je takáto forma daňovej optimalizácie podľa komisie automaticky nezákonná. Je to, sú to daňové úniky alebo vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Niekedy takéto režimy e, sa týkajú komerčne citlivých informácií, alebo futbal sa bojí, že príde k nejakým únosom alebo ohrozeniu členov rodiny. Aj to sa stáva. Po druhé, čo spraví EÚ, respektíve ako bude konať EÚ proti takýmto typom daňových únikov v, do budúcnosti, e, keď si vezmeme, aká je situácia v Spojenom kráľovstve, aká je situácia aj na panenských ostrovoch, britských panenských ostrovoch, keď už e, nadíde chvíľa, kedy už nebudeme viazaní legislatívou EÚ, je tu istá, isté pokritectvo e, v tejto miestnosti. Podľa správy Eurodac E, dohody medzi nadnárodnými spoločnosťami a Luxemburgom sa zvýšili od roku 2014 od, od tých tých e, e, informácií, ktoré prenikli na poruch, výrazným spôsobom došlo k nárastu takýchto dohod. Neveril som tomu číselnému údaju. 248-percentný nárast je obrovská. Raz dá sa, že je tu veľká miera pokrytectva. Neviem, prečo kritizujete Spojené kráľovstvo. My veríme v voľnú konkurenciu. My neveríme v socializmus, veríme, že slobodný obchod, slobodná konkurencia a ostatné, to, je veci, to sú veci, ktoré obhajujeme tak, aby štáty nemínali peniaze, ktoré ľudia ťažko zarobia. To bolo viac ako dve minúty, takže tým ste sa ukratili potom o ďalší čas. Pán komisár? Odhalenia z víkendu si vyžadujú spoločnú aktivitu na to, aby sme E, upravili daňovú situáciu v Európe aj vo svete. Ja som fanúšikom futbalu, ale e, to by nemalo e, mať dopad, ekonomické dopady a pretože to akýmsi spôsobom karikuje hru a koncentrácia vlastne na, ne, na malé množstvo hráčov. Myslím, my sme len súčasťou e, vlastne tej e, E, futbalovej e, komunity a nemôžeme toto akceptovať. Členské štáty už majú možnosť niektoré talenty vyberať, ale niektorí hráči sa snažia unikať daniam. Je to individuálna vec, možno, ale um, možno, že niektorí tí e, futbalisti sú veľmi mladí, veľmi nezrelí a za tým sa skrýva celá všeobecná ekonomika a biznis. A ja nikoho neobvinujem, nie, nie, nie, ale je tu určite istý problém a e, komisia si e, vedomá tohto problému a preto my sme otvorili verejnú konzultáciu k tejto téme. A pokiaľ ide o futbolík, tak tam my sme požiadali o otvorenie bankového tajomstva a takisto aj vlastne sa snažíme e, odhalovať tieto daňové raje a Celkom zjavne, pokiaľ ide o platenie daní, to je samozrejme veľmi dôležité a, nejakým spôsobom e, skrývať nejaké príjmy v iných krajinách, to nie je proste férové a to sa netýka len britských panenských ostrovov, nebudem e, komentovať konkrétne nejakú judikatúru, ale ja si naozaj myslím, že je to prístup, ktorý musíme proste prijať a taký prístup ako v akejkoľvek inej oblasti. A Brexit samozrejme bude ovplyvňovať daňovú politiku, ale samozrejme, že daňová politika je záležitosťou, ktorá sa presadzuje na národnej úrovni. A dúfam, že samozrejme toto bude pokračovať a keď príde k Brexitu, keď Spojené kráľovstvo vyustúpi, to znamená eh, po roku 2017, tak eh, naozaj si myslíme, že eh, Spojené kráľovstvo zostane veľmi silným partnerom a je to každopádne európska krajina. Veľmi pekne vám ďakujeme, pán komisár. Ako ďalší, ešte máme, už ste mali dve minúty a teraz je na rade Eh, Mario e, Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa bude rozhodovať, e, samozrejme, keď komisia zistila, že je tu takýto zápach, tak povediať, z týchto daňových rajov a že sa presúva tu na do Európy, e, komisia sa každopádne rozhodla zverejniť informácie, ktoré sa týkajú offshore, takýchto offshore rajov, ktoré sa týkajú mnohých európskych transakcií Samozrejme, netýkalo sa to len nejakých politických e, podplácaní, takisto sa týkalo mafiánskych praktík a takisto obchodovania s drogami. E, ja sa chcem spýtať, ako je možné, že nikdy e, sa, sme sa nepýtali ECB, aby výraznejším spôsobom realizovala dohľad nad európskymi bankami. Vy ste hovorili správne, že treba kontrolovať a verifikovať fungovanie bank. Prečo ale nepožiadate ECB, aby vysvetlila, z čoho pozostáva takýto dohľad vzhľadom na evidentné e, narušenie bankového systému a aj zneužívanie zo strany e, členských krajín, teda niektorých voči tomu bankovému systému. Pokiaľ ide o ten e, príklad futbalu, ja chcem spomenúť aj ten prípad takéhoto zneužívania daňových pravidiel v športe, hlavne pokiaľ ide teda Formulu 1, aj tam sa to deje ja sa ospravedlňujem ešte, pán komisár, že som e, nezareagoval na požiadavku vášho sekretariátu, aby som pred, avizoval tie moje pripomienky. E, samozrejme, toto je vec, e, ktorú som nezohľadnil. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Pokiaľ ide o túto otázku futbalu, myslím si, že sme takto intenzívne ešte o tom nediskutovali. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ja môžem iba zopakovať to, čo som pred chvíľou povedal v mojej odpovedi. Nech pochybne tu existuje futbalová ekonomika, ktorá musí byť e, reorganizovaná a je potrebné e, istým spôsobom obmedziť aktivity niektorých sprostredkovateľov finančných, ktorí môžu niekedy aj zneužívať e, morálku niektorých mladých hráčov a pod, pod rúškom napríklad riadenia ich kariéry. A my takisto nemôžeme e, e, zanedbávať ani dopad na e, tú morálku, ktorú to môže mať. To znamená, že celú futbalovú ekonomiku musíme opätovne preskúmať a nemôžeme e, jednoducho e, to celé hodiť cez palu. My musíme E, sa na to poriadne pozrieť. Pokiaľ ide o banky, tak e, na to bude potrebné, aby Európska centrálna banka a, e, sa tým zaoberala. Neviem, aký, aký je váš plán do budúcnosti, ale možno, že by bolo dobre vytvoriť nejaký text o transparentnosti. No a na, napokon. uh Samozrejme, že je potrebné mať na toto súhlas a pokiaľ ide o, o túto smernicu, o, o daniach, toto je diskusia, ktorá dúfam, že bude veľmi plodná, veľmi rýchla a že bude naozaj, a budem trvať na týchto dvoch e, záležitostiach, aby bola plodná a rýchla. Nemôžeme stratiť e, tú zotrvačnosť, e, ktorú sme vytvorili do tohto bodu Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. Ešte máme jednu minútu. Ešte dodatočná otázka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som nehovoril o futbale, ale o Formule 1, nevadí. Každopádne platí e, tá reakcia. Jedna ešte konkrétna otázka, pokiaľ ide o daňové, vyhýbanie sa daňovej povinnosti. V Taliansku je právna úprava, ktorá stanovuje zdaňovanie na úrovni 27 a bol tu e, veľký prípad, ktorý sa týkal Fiatu, pokiaľ ide o prevod do inej krajiny, presun e, toho sídla firmy, prevádzkového sídla firmy. A to sa stalo v Taliansku, ale sankcia nebola uplatnená. Daňový úrad to neuplatnil, tú sankciu. Ja sa preto pýtam, aký je ten režim, tak povediac, e, toho dohľadu na európskej úrovni, pokiaľ ide o takéto formy E, povolenej, povolenej, e, povolených daňových unikov, lebo toto je eklatantný prípad a týka sa to nakoniec e, firmy, kde došlo už aj v minulosti k daňovým únikom obrovských rozmerov, pokiaľ ide o toho majiteľa Žana Anliho, ktorý celé roky takéto veci realizoval v zahraničných krajinách bez, takého, bez toho, aby niekto vôbec zasiahol. Samozrejme, toto je vec, ktorá je nám priamo na očiach a nič s nerobíme. Ďakujeme. Teraz môže pán komisár odpovedať. Nemôžem samozrejme e, komentovať kompetencie členských štátov. Nemôžem, pretože samozrejme, že e, pokiaľ ide o tieto záležitosti, môžeme sa na budúce o tomto baviť, e, vrátanie futbalu. Takže Formulu 1 ešte nejakým spôsobom zapracujeme do tohto výboru. Ešte máme troch e, rečníkov, patričných uh, politických zoskupení, pán Ludik uh, e, Niedermayer, pán Markus Ferber a ešte mám na zozname uh, dve prihlásenia na Catch the Eye, Anna Gomež a David Kacel a Fabio De s prirodzene. Takže Ludek. Ďakujem pre, za slovo, pán predseda. Vítame vás, pán komisár. Máme len taký návrh že ak naozaj e, budeme mať takýto výbor, pokiaľ ide o futbalovú ligu, že tam by sme mali v podstate sa zameriavať aj na kúpu hráčov a nie len na daňové záležitosti, ale myslím, že k tomuto nepríde. Pokiaľ ide o e, panamské dokumenty, to sú ďaleko e, väčšie problémy, ako sú tie priesaky alebo prieniky informácií z Luxemburgu, ale samozrejme, že nie len, že sme urobili veľmi veľa krokov, krokov na to, aby sme bojovali proti týmto problémom na Európskej únii, ale aj globálne. Dovolte, aby som vymenoval napríklad ten návrh, pokiaľ ide o zabranenie e, prania špinavých peňazí, e, čierna listina, ktorú slúbil komisár, smernica, pokiaľ ide o administratívu, korporácie a tak ďalej. Čiže chceli by sme vás požiadať o zhodnotenie, ak tieto všetky iniciatívy budú prijaté, či to bude skutočne stačiť na to, aby sme vlastne tie Um, diery zaplátali, alebo či si myslíte, že ešte niečo bude chýbať. Moja druhá otázka, môj dojem z týchto diskusí, pokiaľ ide o sprostredkovateľov, ja si myslím, že veľmi veľa pozornosti venujeme bankám, a účtovným firmám, ale mne sa zdá, že právnické firmy zohrávajú veľmi veľkú úlohu práve pokiaľ ide o panamské dokumenty. Takže rozmýšľam nad tým, že či aj vy ste tohto názoru a ak ste, tohoto názoru, či tam potenciálne nie je priestor na nejakú iniciatívu. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, máte slovo. Bolo by ťažké povedať, že keď sme e, legislatívu, keď príjmeme vš- takým spôsobom, ako som to popísal, že všetko bude vyriešené, pretože samozrejme, že nemáme zdroje na to, aby sme to e, detailne preskúmali, ale prirodzene, že sa pozeráme na celkové vzťahy a dostatočne e, hlboko sa tým e, zaoberáme na to, aby sme pochopili, kde sú tie kľúčové e, problémy. Samozrejme, že v ďalších krokoch sa budeme snažiť um, riešiť uh, takéto zneužívanie, uh, daňové úniky a daňové povinnosti. Uh, neplnenie si týchto povinností a samozrejme, že na európskej úrovni sa budeme snažiť eh, riešiť eh, tieto záležitosti ako súčasť našej širšej agendy eh, v boji proti daňovým podvodom a únikom. A akákoľvek záležitosť, ktorá sa objaví v nadväznosti na nejaké úniky informácií, budeme to samozrejme skúmať a budeme naozaj detailne e, prešetrovať takéto údaje. A samozrejme, že si myslím, že sme dosiahli veľmi veľký pokrok, pokiaľ ide o daňovú agendu, ide vlastne o, o štandard e, podávania e, oznámení, informácií, správ a tak ďalej. My sa snažíme naozaj bojovať proti e, zneužívaniu e, daňových povinností a e, výmenu informácií sa snažíme zabezpečovať. Ďalšou výzvou je zabezpečiť, aby sa tieto povinnosti vlastne premenili na akčné kroky efektívnym spôsobom Európska únia musí naozaj viesť, byť vodcom proste, musí byť vedúcou, pokiaľ ide o presadzovanie takýchto e, noriem, takýchto štandardov v európskom práve. Samozrejme, že je veľmi dôležité aj stanovisko ostatných krajín. Veľmi úzko spolupracujeme s OECD, s G20 a s inými medzinárodnými partnermi, ale samozrejme, že toho ešte je veľmi veľa, čo musíme spraviť na medzinárodnej úrovni. Áno, e, odpoveď je jasná. Aj jednoduchá. Potrebujeme väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o e, toto vlastníctvo v nadväznosti na požitky. A samozrejme, že takéto ehm, veci nemôžu byť statické. To nikdy neskončí, pretože tu vlastne ide o právne záležitosti, právne služby, o finančné záležitosti, technológie, o informačné technológie. A nie je pochybnosti o tom, že e, tieto podvody sú také staré ako samotné dane. To znamená, že tá e, fantázia, tá predstavavosť a inovatívnosť e, ľudí neskončí. To znamená, že to bude ešte za chvíľku iné, ako to je dnes. A čiže je to vlastne stály boj a nemôžeme jednoducho poľaviť. Chcem vám povedať, že som vlastne hrdý aj na to, čo sme doteraz dosiahli, a trošku by ma trápilo to, že by sme mali vlastne spomaliť toto tempo a že by sme sa mali, e, že by sme mali začať zaostávať. Veľmi pekne ďakujem, pán komisára. Ja som naozaj e, toho názoru, že pokiaľ ide o to bohatstvo, e, ktoré vlastne predstavujú vlastne tieto daňové úniky, to je ďaleko väčšie, ako by mali byť vlastne tie pokuty. Panamské dokumenty poukázali ďaleko viac e, na to, že e, daňové úniky sú globálnym javom a vyžaduje si to globálne riešenie a musíme brať do úvahy, že tie rozvojové krajiny sú veľmi tvrdo týmto postihované. Samozrejme, že my berieme do úvahy len e, údaje z krajín EÚ a nie je to dostatočne komparatívne, pretože takýmto spôsobom v podstate nepomôžeme rozvojovým krajinám v nadväznosti na takéto vyhýbanie sa daniam a je potrebné e, pracovať e, s členskými štátmi a snažiť sa zabrániť negatívnym e, dopadom na rozvojové krajiny. Toto je veľmi dôležitá záležitosť. My sme žiadali o európske dopad v nadväznosti na našu fiskálnu politiku a dopad na rozvojové krajiny. Takže naozaj by som si to veľmi cenila, keby sme mohli v tomto smere pokračovať. A samozrejme, že Častokrát vlastne v nadväznosti na daňové dohody ubližujeme týmto rozvojovým krajinám, pretože vlastne ich ochudobňujeme a je potrebné zabezpečiť, aby rozvojové krajiny dostávali férový podiel z daní. Takže mali by sme naozaj vlastne e, zabezpečiť spravodlivejšiu distribúciu daní a chcela by som vedieť, aký je váš postoj a že či by bolo možné vlastne e, takéto daňové dohody dohodnúť za EÚ. Pán komisár, máte slovo. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny a pokiaľ ide o uh, verejnú diskusiu, prečo vlastne e, komisia nenavrhla globálne riešenie. My chceme vidieť, čo všetci ostatní robia, pokiaľ ide o daňové záležitosti. Preto náš návrh e, nie je zameraný len na kompetencie e, krajín EÚ, ale aj na kompetencie e, iných krajín, ktoré e, vlastne operujú v tomto jednotnom trhu. My sme presvedčení, že by sme samozrejme mohli dostať špeciálnu správu, pokiaľ ide o také takúto činnosť z každej jednej krajiny na svete. Ale keď aplikujeme právo, jednoducho musíme sa pridržiavať istých um, právnych obmedzení. Keď v podstate uh, požadujete globálne prezradenie údajov, právne napríklad to nemôžeme, nemôžeme nútiť uh, napríklad um, USA k tomu, aby nám dávali informácie o ich operáciách v Singapúre alebo v Číne. Bol by to vlastne dvojkolajný systém, ktorý by vlastne e, ubližoval našim vlastným e, spoločnostiam. Oni by museli vlastne e, prezrádzať informácie o svojej činnosti mimo EÚ a to by vlastne mohli využívať rivali bez toho, aby podávali podobné informácie. Takže ja vám v podstate e, len dávam istý príklad, ako by to malo globálne vyzerať a dúfajme, že sa e, k nám pridajú aj iní. Ale samozrejme, že v tomto parlamente e, prebieha veľmi veľa diskusí o tejto záležitosti. Ja si naozaj myslím, že je potrebné byť férový, pretože my sme jediná časť sveta, ktorá má kapacitu, schopnosť presadiť transparentnosť v jediná časť tohto sveta. To znamená, že ak chceme toho spraviť viac, pretože niektoré členské štáty sú veľmi uh, neochotné pristúpiť na to, čo navrhujeme a snažíme sa o isté kompromisy, ktoré by mali byť uh, do tej miery kom, uh, ambiciozne, do aké je to možné. Takže mali by sme rozvíjať všetko, čo sa rozvíjať dá. môžeme samozrejme navrhovať transparentnosť vo všetkom, ale nebudeme mať v konečnom dôsledku nič a ani reformy. Ja som bol maximalista. Keď som bol mladý muž, keď som mal veľmi dlhé vlasy, oveľa dlhšie vlasy, ktoré dnes už nemám. Takže eh, naozaj to bolo vtedy iné. Ale chcel by som vás naozaj eh, požiadať o to, aby ste nás podporovali, aby ste nás nekritizovali snažíme sa naozaj maximalizovať naše úsilie a bojovať, ale e, môžem vám povedať, že členské štáty sú veľmi neochotné e, dokonca odporujú tomuto a obávam sa e, toho, že by mohlo prísť k blokovaniu týchto vecí. Veľmi pekne vám ďakujem, pán komisár, a chcem naozaj sa poďakovať našim kolegom a naozaj si myslím, že táto agenda musí musíme to mať um, ako jeden program z um, jeden bod z programu, pokiaľ ide o rozvojové krajiny a rozvinuté krajiny, pretože to je veľmi dôležitá záležitosť, to jednoducho kráča ruka v ruke. Pán Faber, veľmi pekne ďakujem. A pokiaľ ide o túto smernicu v nadväznosti na pranie o špinavých peňazí, Pravdepodobne je potrebné to e, pravidelne aktualizovať, preto vlastne máte tento zoznam, ktorý vám predložila finančná akčná skupina, je vlastne priehľadný tento zoznam, ale také krajiny ako je Panama a tam nevidno. A my sme naozaj žiadali o to, aby e, ste sa nevyhýbali týmto veciam, takže chcem sa opýtať, že prečo a v e, budúci týždeň vlastne o dva týždne. Je e, to ďalší akčný plán, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, ktorý by sa mal prerokovávať. Máme vlastne piate takéto zasadnutie poradí a v rámci tohto akčného plánu na konci roku by sme chceli vedieť, že aké sú vlastne tie opatrenia, ktoré navrhujete. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán Ferber. Ja by som vám vždy na túto otázku rád odpovedal, ale toto je téma, v ktorej mám málo kompetencií, pretože to je, e, to je vlastne portfólio pani Jourovej, ktorú ste tu už e, mali na vypočutí, takže e, ja teda nechcem do toho zasahovať a, a od, vlastne pokiaľ ide o vašu otázku, tak ja vám nemôžem e, odpovedať. By lepšie, keby a ja navrhujem, aby vlastne teda túto otázku, táto otázka bola postúpená pani komisárke a potom od, v písomnej forme. No. V poriadku, na tomto budeme trvať. A pán kolega Ferber má ešte 3 minúty. Áno, ale pokiaľ ide o túto listinu, e, to vypracovala kolegium, komisia, ak som správne informovaný, a vlastne je to kolegiálne, tak povediať, zodpovednosť. A veľmi by som sa potešil, keby prvý komisár, respektíve prvý člen tohto kolegia sa k tomuto vyjadril, že prečo vlastne e, sa nič nezmenilo na tomto zozname, a musím si vlastne položiť otázku, prečo tam nie je napríklad Severná Korea pretože tam by to bolo ešte silnejšie ako e, v prípade Panamy. Som trošku provokačný, ale komisia je kolegiálny orgán. Ja mm, plne súhlasím a ja som tiež kolegiálny a moji kolegovia sú tiež kolegiálni a to znamená, že treba uznať kompetencie každého Eh, jedného z nich. Ak nie, tak potom by to viedlo k neporiadku. Je tu zoznam, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, potom je tam ďalšia vec proti daňovým únikom a ja si myslím, že tieto dve veci si nemožno e, zamieňať. Panama Papers tiež, keby ste sa ma spýtali, že či považujem za normálne, že E, Panama figuruje len na 8 národných zoznamoch. Pán predseda, vedeli ste to? A že e, deviata krajina, Francúzsko, to e, vložilo do programu len veľmi nedá, do svojho zoznamu len veľmi nedávno po škandále s Panama Papers, tak tam musí byť nejaký dôvod a to je aj pre nás ďalší dôvod navyše, aby sme vytvorili a aby sme zaktualizovali naše zoznamy. A pozrite sa na moju prv... ja sa znovu odkazujem na moju prvú odpoveď, že ja vám môžem dať tie e, informácie, e, ktoré ovládam, inak by som vám poskytoval len svoje dojmy. Veľmi pekne ďakujem. A pokiaľ ide o tento zoznam, naozaj, naozaj je to niečo, čo musí vlastne prijať komisia a v tom je to odlišné od iných zoznamov nemusí eh, ju prijať, ale môže, ale komisia si môže vypracovať svoj vlastný zoznam. Áno, to je zoznam, ktorý eh, prijala komisia, ale môže si vypracovať svoj vlastný zoznam. Áno, v poriadku je to. OK. Takže túto otázku položíme pánovi komisárovi v písomnej forme a popožiadame ho o písomnú odpoveď. Takže teraz vlastne je už tesne pred e, ukončením nášho stretnutia ešte e, prosím Anna Gomez a David. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že pán komisár bude odpovedať na túto otázku, pretože on hovoril, že by chcel e, aby tá situácia bola taká, aby sme vlastne toto všetko považovali za business as usual, čiže práca ako obyčajne. Takže sa pýtam, či je to nesprávne, keď sa nový minister začne angažovať do tohto škandálu týkajúceho sa panamských dokumentov a pokiaľ ide o, o, o priezračnosť alebo jasnosť. Vy ste požiadali eh, pána ministra o toto, pretože Malta bude vlastne eh, predsedníckou krajinou EÚ o krátky čas. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme v podstate eh, sa k tomuto nesprávali ako business as usual. Veľmi pekne ďakujeme, pán kolega Kázam. Pán komisár, môžete k tomuto niečo povedať? a pokiaľ ide o e, predsedníctvo rady, ktorého členovia sú istým spôsobom zasiahnutí týmto, či môžu očakávať nejakú intervenciu zo strany komisie. Po, nie, my sa nemôžeme miešať do e, finančného riadenia členských krajín. A ja nemám žiadny komentár k tejto téme. Opäť pripomínam, že E, komisia nie je tu od toho, aby riešila individuálne prípady. Vy vo vašom vyšetrovacom výbore to môžete urobiť. Ja, dank. Also, ich stelle fest, das fällt nicht in... Ďakujem pekne. Ja teda len konštatujem, že to nespada do pôsobnosti komisie a podľa tých vyjadrení Samozrejme, to budem ináč vnímať e, aj na úrovni tohto vyšetrovacieho výboru a čo skoro o tom rozhodneme. Ďakujem pekne, Anna Gomeš. Uh, the... Ďakujem pekne, e, pán komisár. E, okrem teda tej úlohy, ktorú plnia tí, ktorí to umožňujú, ako sú napríklad účtovníci, auditori alebo právnici v rámci režimov, ktoré sú veľmi komplexné, tak aby dokázali skryť toho konečného majiteľa alebo vlastníka ktorý má prospech. Naozaj to je veľký problém promiskuity tých umožňovateľov, tak povediac, pokiaľ ide o tzv. administratívne daňové centrá, pokiaľ ide o arbitráž. Napríklad v mojej krajine, v Portugalsky, som si pomerne istá, že nie sme jediní a som si istá, že my sme neboli tí, ktorí vynašli koleso. E, v roku 2011 tu bolo súkromné arbitrážne daňové centrum alebo stavisko, ktoré bolo zriadené, ktoré má riešiť spory medzi daňovníkmi a medzi daňovými úradmi. To je e, mimoriadne náročné pre daňové úrady. Väčšinou e, hovoria podľa, podľa ich vyjadrení, prichádzajú, ako sú ako strana, ktorá prehráva v týchto sporoch, pretože väčšina z tých, tak povediac, nestranných e, arbitrov sú práve niektorí z tých umožňovateľov, tak povediať, teda účtovníci, auditori, alebo právnici. Určite Portugalsko nie je jediným prípadom. Sústredila sa na to komisia? Ak nie, tak, tak musí spraviť. Ďakujem pekne, pán komisár. La, je, je redis que, que nous avons... Uh, ja by som povedal o tom, že čo už máme na ceste. My sme veľmi dobre identifikovali situácie, ktoré môžu eh, byť vytvorené tým či oným právnym alebo daňovým poradcom, e, že je tu isté riziko konfliktu záujmov medzi poradcom a arbitrom, ale samozrejme ja, e, ja chcem povedať, že nechcem z toho vyvádzať závery. My budeme mať najskôr verejnú konzultáciu a potom urobíme legislatívne návrhy. A ja by som si samozrejme neželal, keďže Európsky parlament aj komisia túto problematiku sledujú veľmi zblízka, tak e, e, je potrebné, aby sme tak trochu vyvíjali tlak, aby sme e, túto vec vyriešili v priebehu roku 2017. Na to vás budeme potrebovať aj vašu pomoc. Ďakujem pekne, takže na tom popracujeme, Anna. A posledný v rámci spontánnej rozpravy Fabio Dimasi. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o smernicu zmeniť no, o praní špinavých peňazí. Zajtra to bude hlasované a my sme v rámci mojej skupiny eh, žiadali o, o zmenu. Uvidíme, ako sa k tomu postaví pani Eurová. Je možné, že to prejde. Tam je isté riziko. A pokiaľ ide o moju otázku a správy podľa jednotlivých krajín, country by country reporting, ja som eh, mimo iné včera zverejnil eh, moje daňové priznanie, reakcia na Football Leagues, 600 krát viac daní som zaplatil ako Apple v roku 2014 a pritom môj príjem je výrazne, výrazne nižší. Vy ste povedali na adresu pani Schlein, že nemôžete donútiť podniky alebo firmy mimo EÚ eh, zverejniť ich aktivity a pôsobenie správnych dôvodov. To je do istej miery pochopiteľné, ale eh, môžete eh, nejakým spôsobom donútiť tie podniky, ktoré sú na tých čiernych lisinách. Niekde to bolo možné. Prečo je to k tomu? Môžete to vysvetliť? Prečo sa to niekde dalo, niekde nie? Ďakujem pekne za otázku, pán komisár. Je, je Využijem to, čo ste vy povedali, aby som povedal, že my sme pripravení publikovať našu deklaráciu a môžeme to povedať e, verejne, že pokiaľ ide o mňa, aj e, pre komisiu my všetci platíme dane E, vy to všetci veľmi dobre viete, ale niekedy vidím také čudné veci. A pokiaľ ide o druhú vec, e, ja by som chcel spresniť, že e, toto sa týka všetkej aktivity Európskej únie, to sa týka aj aktivít na, na zoznamoch daňových rajov. A treba, aby sme sa pozreli na to, čo nie je ani v Európe, ani v daňových rajach. Na to si treba posvietiť a my by sme mohli aj tu nažiadať detailné informácie e, aj o európskych aktivitách, o národných aktivitách, o všetkých aktéroch, nech je ich národnosť akákoľvek. A to isté aj pokiaľ ide o e, daňové raje. A pokiaľ ide o ten zbytok, tak tam nemáme veľké možnosti konať. A E, myslím si, že je dôležité, aby sme pri najmenšom načrtli cestu. Ja som presvedčený, že jedného dňa budeme mať náš verejný zoznam. Ale e, tiež som presvedčený, že tento proces bude akousi nákazlivou chorobou a že sa rozšíri. A ja si myslím, že dôležité, aby sme urobili tento prvý krok aj keď sa o ňom niektorí nazdávajú, že nie je dostatočne veľký. Ďakujem pekne, pán komisár. Sme na konci nášho vypočutia. Chcem sa vyslovene poďakovať e, za to, že ste na mnohé otázky odpovedali. Boli ste k dispozícii. Cítili sme, že vám ide o to, ako komisárovi s podporou Európskeho parlamentu zabezpečiť pohyb, istý, istý, istý, istú dynamiku v rámci rokovaní s radou. To veľmi vítame. Na druhej strane chceme poprosiť, aby všetky tie veci, ktoré ešte sa objavia v rámci tohoto postupu, aby ste ich riešili eh, v ďalšom kole nejakých otázok alebo odpovedí alebo nejakom ďalšom vypočutí. Ďakujem pekne. Teraz si eh, uzavrieme teda túto časť, trojminútová prestávka a potom ďalšie vypočutie. Ďakujem, pán komisár. Merci. yeah.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 Dobre, začneme ďalšiu časť našej schôdze dnes po obede. Som rád, že dnes môžem privítať aj Ašiša Kumara, politického analytika v rámci finančnej akčnej skupiny Financial Action Task Force. Srdečne vás vítam. A teraz prejdem do môjho materinského jazyka. E, srdečne vítam opäť tu medzi nami. Finančná akčná skupina plní veľmi dôležitú úlohu pri koordinácii medzinárodných otázok. Komisia EÚ je aj členom. E, hovorili sme už o tých listinách alebo zoznamoch na okraj. Takže ešte raz vás srdečne vítam. Ste expertom, analytikom, ktorý má veľmi rozmanité skúsenosti a nám ide o to, aby sme sa dnes od vás dozvedeli, ako tieto listiny, zoznamy, ako tieto posúdenia vznikajú, tieto analýzy a čo by sme my e, mohli smerovať vo forme požiadaviek e, na komisiu, eventuálne na vás, čo by sme mohli presadiť. Ďakujem pekne. Pán Kumar, máte slovo na 5 minút a potom dostanú priestor kolegyne, kolegovia na otázky. Nech sa páči. Mr. Chairman and distinguished committee members. Pán predseda, ste na poslanky posledné mene sekretariátu FATF som vďačný za túto možnosť prispieť k dnešnému rokovaniu výboru. Dovolte mi na úvod e, vysvetliť niekoľko vecí. FATF e, je medzinárodný e, vládny, mimovládny orgán, ktorý bol v roku 89 založený tak, aby mohli krajiny bojovať proti praniu špinavých peňazí. Odtedy sa FATF výrazne rozvinul a rieši mnohé operatívne opatrenia, ktoré e, sa týkajú bráneniu, bránenia špinavých peňazí a financovania nekalých činností. Samozrejme, my sa snažíme e, zabezpečiť dostatočnú politickú vôľu, tak aby vznikali národné a legislatívne reformy v týchto oblastiach. Našim cieľom je ochraňovať finančné systémy a širšie hospodárstvo pred týmito hrozbami a tým chceme posilniť e, integritu finančného sektora a prispieť k bezpečnosti globálne štandardy a iné produkty FATF vo forme usmernení najlepších osvedčených postupov a peer review a štúdie, ktoré vydávame, pokiaľ ide o trendy, e, ktoré využívajú kriminálnici a teroristi, sú výsledkom technických konzultácií a konsenzu e, naprieč 37 členmi FATF, vrátane Európskej komisie a 15 členských štátov. FATF e, takisto dohliada nad globálnou sieťou deviatich regionálnych orgánov, ktoré sú asociovanými členmi, pridruženými vrátane Manival, pokiaľ ide o Radu Európy. Na to, aby sa stali takéto orgány členmi FATF, musia národné vlády sa zaviazať, že budú implementovať FAT štandardy a že budú robiť posúdenie analýzy, aby určili, ako efektívne sú ich e, kroky v praxi. Máme spoločnú metodiku pre takéto analýzy a posúdenia. To, o to sa opiera aj Medzinárodný menový fond a Svetová banka, ako aj univerzálne postupy zabezpečenia kvality a súhľadu, konzistentnosti týchto posúdení. 198 jurisdikcií alebo štátov je súčasťou toho globálnej, teda globálnej siete FATF. Troška spomalte, prosím, kvôli tlmočeniu. Od roku 2013 takéto analýza o posúdenia do súladu s štandardmi FATF eh, obsahujú dve doplnkové časti, eh, technické, alebo posúdenie technického súladu, to sa zaoberá tým, či krajina implementovala právne a inštitucionálne rámce a právomoci a postupy na úrovni kompetentných alebo príslušných orgánov, to sú tie základné stavebné kamene takéhoto systému CFLD. Samostatne potom je tu posúdenie účinnosti, ktoré sa sústreďuje na časť implementácie, či takéto rance skutočne prinášajú očakávané výsledky krajiny sú hodnotené z oboch týchto častí a sú zverejňované Eh, hodnotiace správy eh, v súvislosti s tými krajinami, ktoré majú riešiť identifikované problémy. Okrem toho, FATF identifikuje tie krajiny, kde sú strategické nezrovnosti a nedostatky, ktoré predstavujú riziko pre globálny finančný systém. Tieto krajiny sú potom predmetom eh, osobitného dohľadu a dozoru. To môže viesť k verejnému zoznameniu, zoznamu E, krajina ako Irán napríklad v súčasnosti je takto uvedená. Tento proces sa pomerne osvedčil a viedlo to k nevyhnutným reformám v mnohých krajinách. Prostredníctvom našej práce a tlaku rovesníkov sa nám podarilo zvýšiť povedomie a chápanie e, problematiky plnia špinavých peňazí a financovania terorizmu a dokážeme brať krajiny na zodpovednosť za to, že nedokážu e, účinne bojovať proti takýmto rizikám tým procesom revízie na úrovni FATF sa dozvedáme a vieme, že väčšina z tých krajín teraz už disponuje nevyhnutnou legislatívou a reguláciami, tak aby dokázali úspešne e, vyšetrovať a stíhať e, pranie špinavých peňazí a financovanie teroristov. Organizované zločinecké skupiny sú rozoberané, takisto prostredníctvom finančného spravodajstva dokážeme sa dostať e, k príčinám takýchto problémov a dokážeme ich odrezať od finančného systému takéto živly a dokážeme ich zbaviť e, e, tých aktív. Veľká časť e, finančných príjmov je konfiškovaná v súčasnosti na globálnej úrovni. Naše analýzy posúdenia preukazujú veľa príkladov úspechov, ale takisto preukazujú, že mnohé krajiny ešte stále majú pred sebou veľa práce, tak aby implementovali účinným spôsobom tieto štandardy. Vrátanie oblasti konečných vlastníkov alebo tých, ktorí majú ten požitok. V apríli 2016 panamské dokumenty ukázali, poukázali na to široko rozsiahle zneužívanie na úrovni takýchto podnikov, teda osôb a ukazuje sa, ako je možné využiť slabé stránky nejakej krajiny takým spôsobom, že sa to potom prejaví na úrovni viacerých krajín. Počiarklo to podporu, e, teda potrebu konať globálne proti takýmto praktikám my nehovoríme o niektorých konkrétnych medzerách alebo neadekvátnostiach, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy. Skôr sa stále viacej ukazuje, že existujú medzery a nedostatky v mnohých eh, legislatívnych rámcoch a že tá implementácia je často slabá. To zabraňuje orgánom na presadzovanie práva v tom, aby eh, dokázali mať prístup k informáciám o tých konečných vlastníkoch včasným spôsobom. Je preto nevyhnutné, aby krajiny plne a efektívne implementovali štandardy FATF aby zabránili kriminálnym živlom tým, že budú zneužívať e, štruktúry spoločnosti alebo nejaké iné na to, aby sa takto obohacovali, takto e, postupovali. Naďalej tak budeme robiť vrátanie našich posúdení a analýz, tak aby sme sa ubezpečili, že krajiny budú e, takto implementovať štandardy FATF. Kuma, Wir haben eine Reihe von Fragen. Veľmi pekne ďakujeme, pán Kumar. Máme samozrejme celý rad otázok. Vy ste expertom v nadležnosti na azijské otázky v Ázii a tam samozrejme vediete patričný dialog a tam samozrejme máme veľmi významné centra a preto by sme mohli tieto otázky e, v konečnom dôsledku na vás e, adresovať. A je Pekko Ford, e, náš spravodajca, a je ten prvý, ktorému dávam slovo. Veľmi pekne ďakujem za pán predseda za, a ďakujem za túto vynikajúcu prezentáciu, za túto veľmi dôležitú prácu, ktorú vykonávate. A chcel by som vám položiť otázku týkajúcu sa zoznamu finančnej akčnej skupiny, pokiaľ ide o celý rad krajín, ktoré nie sú v podstate zapojené do týchto do boja proti praniu špinavých peňazí a financujú množstvo teroristických aktivít. Ako veľmi dobre viete, FATF pred, len me, mesiac predtým, ako tento panemské dokumenty v podstate uh, vyšli najavo, tak ste vlastne Panamu uh, z tohto zoznamu vyčiarkli. Takže čo je potrebné urobiť na to, aby sme mali uh, e, dôstatočnú dôveru uh, k takémuto zoznamu. Pokiaľ ide o Európsku úniu, e, v tomto výbore máme množstvo rôznych vypočutí aj e, s finančnými, aj s daňovými orgánmi a oni nám vysvetľujú tie ťažkosti, pokiaľ ide o identifikáciu vlastníkov, ktorí požívajú požitky v nadväznosti na um, tieto um, daňové úniky a hlavne ako náhle ide o cezhraničné daňové úniky. Takže chceli sme sa vás opýtať, že čo dnes môže finančná akčná skupina urobiť preto, aby zvýšila normy um, v nadväznosti na uh, transparentnosť. Mohli by ste niečo povedať k tejto záležitosti, pretože je to pre nás veľmi dôležité. Veľmi pekne ďakujeme. Nech sa páči, máte slovo. Pokiaľ ide o február 2016, vtedy sme vlastne Panamu e, vyčlenili z tohto zoznamu. A išlo tam o hodnotenie Panamy, ktoré vlastne viedlo e, k istým odporúčaniam a v zásade v podstate to je v hodnotiacej správe, správe ktorú vypracovalo e, Medzinárodný menový fond. A samozrejme, že tam boli isté slabé stránky a na základe toho Panama bola vlastne e, zapracovaná do zoznamu krajín, ktoré boli identifikované ako krajiny, ktoré mali strategické um, slabé stránky alebo deficiencie. A išlo vlastne o uh, značné akčné kroky. Panama spravila celý rad opatrení. Um, a posledné vlastne spravila v januári 2016 a niektoré z týchto opatrení sa práve týkali týchto vlastníkov, ktoré požívajú požitky a samozrejme aj isté požitky, ktoré požívali e, neidentifikované e, korporácie. A toto vlastne sa Panama snažila vyriešiť vo februári 2016 finančná akčná skupina dospela k záverom, že Panama naozaj splnila patričné záväzky. Čiže od roku 2014 do roku 2016 Panama urobila značný počet akčných krokov a snažila sa naozaj konať v súlade s tým, aby sa odstraňovali takéto nedostatky. A vyčlenenie Panamy z tohto verejného zoznamu. To samozrejme neznamená, že Panama splnila všetky požiadavky, ale tie slabé stránky, ktoré boli identifikované v prípade Panamy, pokiaľ išlo o hodnotiacu správu, tie boli vyriešené práve prostredníctvom akčného plánu, ktorý Panama plnila počas týchto dvoch rokov. Musíme pamätať, že tieto dokumenty, pokiaľ ide o panamské um, dokumenty, tak te, to sa týka záležitostí, ktoré pokrývajú množstvo rokov. A po tomto hodnecacom procese samozrejme sa dohodli isté e, veci a tieto opatrenia Panama uplatňovala a tieto e, opatrenia tie sa budú verifikovať počas ďalšieho hodnotenia, pretože Panama je členom AFLA a toto hodnotenie by malo identifikovať, čo presne urobila Panama na to, aby implementovala tie požiadavky, ktoré v podstate jej boli predložené. Takže tam nepôjde iba o technický súlad, ale aj o súlad, pokiaľ ide o efektívnosť naozaj sa zameriame veľmi detailne o toto a uvidíme, že či všetko bolo v podstate e, patrične na mieste a naozaj, či v podstate to opodstatňuje tento výsledok. Ďakujem veľmi pekne, pozerám sa na hodinky. Takže v zastúpení pána Ježeka tu máme za pána Louis Michela, ktorý požiadal o slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem nášmu hostovi za jeho vystúpenie. Mám tri otázky, stručne. Vy ste tu urobili rizikovú analýzu štátov, kde sa kon, ktoré sú podozrivé z prania špinavých peňazí. Európske štáty vychádzajú z iných E, zoznamov a bude sa o nich hlasovať vo výbore LIBE. Rád by som vedel, aké kritéria používate vy e, na, základ, na definovanie tých krajín, ktoré považujete za rizikové krajiny z tohto hľadiska. Alebo, možno ma opravíte, e, krajiny, kde bankové tajomstvo vždy existovalo a či tento koncept je jedno z vašich kritérií. E, a ak tomu nie je tak, tak by som rád vedel prečo. Pretože bankové tajomstvo zdá sa, že nie je súčasťou kritérií prezumcie rizika prania špinavých peňazí. A všetci vieme, že bankové tajomstvo je jedným z prvkov, ktoré podporuje pranie špinavých peňazí. Po druhé, odporúčanie registrovania efektívnych poberateľov. To je áno, ale bohužiaľ tam sú isté limity, pretože mnohí e, poberatelia alebo tí, ktorí majú z toho zisk, nie sú identifikovateľní. E, e máte nejak, existuje nejaký spôsob, ako vystopovať peniaze, aby sme ich mohli identifikovať? Aké opatrenia by sme mohli prijať na lepšiu identifikáciu týchto záverečných eh, mm, vlastne eh, osôb, ktoré, alebo entit, ktoré majú zisk z toho prania špinavých peňazí? Ak, ak si želáte, tak nebudem pokračovať. Nie. Ja si nemyslím, že preháňam nie, nie. Vy ste už dve minúty vyčerpali. Áno, ľutujem. A posledná vec. Vážnym aspektom sú daňové podvody a úniky a aby sme mali minimálny úspech, tak som povedal a opakujem, že musíme mať spoločnú definíciu tohto pojmu. Už ste pracovali na takejto spoločnej e, definícii, na základe ktoré by bolo možné posilniť administratívnu spoluprácu. Odpoveď pána Moskovičiho ja som nepoužil e, moje právo na KHDI a na budúce to určite urobím, ale odpoveď pána Moskovičiho nebola E, uspokojivá. On povedal, že pokiaľ ide o spoločnú definíciu daňových únikov, podvodov, e, to sú problémy, pretože to sú otázky, ktoré treba riešiť na základe charakteristík jednotlivých krajín, tak to ma naozaj znepokojí. A preto som vám položil túto otázku. Veľmi pekne ďakujeme, pán Mišel. Ešte máme minútu 55 sekúnd, keď by sme sa vlastne pridržiavali týchto 5 minút. Nech sa páči, ale dávam slovo vám, pán Kumar. Dovolte mi, aby som odpovedal na tieto tri otázky e, na jednu po druhej. Pokiaľ ide o tieto vysokorizikové krajiny, e, samozrejme, že existuje množstvo spôsobov, ako identifikovať túto krajinu ako nebezpečnú. Je to samozrejme jednak e, neochota participovať na aktivitách finančnej akčnej skupiny a samozrejme, že FATF e, má patričné orgány a e, ide tam vlastne o istý postup, ktorý uplatňujeme a potom ďalším e, kritérium, napríklad nominačný proces. Ak táto krajina má značné nedostatky, pokiaľ ide o súlad e, v rámci medzinárodnej e, spolupráce, respektíve ak sa identifikujú nejaké medzery e, v regulérnosti, pokiaľ ide o túto krajinu, tak vlastne sa zaradí krajina na takýto zoznam. A potom naozaj sledujeme, že či by vlastne mala byť predmetom takejto kontroly, takejto revízie či sa môže považovať za vysoko rizikovú. A potom je tam ešte ďalší podstup alebo proces. To je vlastne výsledok e, tejto e, vzájomnej e, hodnotiacej správy. A táto vzájomná hodnotiaca správa, napríklad ak krajina má viac ako 20 hodnotení v nadväznosti na e, nedodržiavanie súladu. A keď už o tomto hovorím, samozrejme, že existujú isté e, rizika e, v celkovom tomto kontexte aktivít finančnej akčnej skupiny. Ak je táto krajina napríklad známa ako destinácia pre, povedzme, tie um, samotné zisky uh, z týchto uh, daňových rajov a tak ďalej, tak potom naozaj sa zaraďuje na uh, takýto zoznam. Ale samozrejme, že to riziko musíme hodnotiť. Potom je tam ďalšia otázka, otázka vlastníkov, ktorí požívajú požitky, respektíve tohoto registra. Prečo v podstate sa neidentifikuje toto vlastníctvo? tri spôsoby vlastne, ako je možné vlastne toto e, presadiť na národnej úrovni. E, napríklad e, to môže byť záväzok, ktorý preberú tieto finančné subjekty, respektíve um, oni by mali vlastne mať takýto záväzok, alebo je to, to národný register keď napríklad takýto národný register obsahuje takéto firmy a potom uh, podľa toho vlastne sa dá cez tie firmy identifikovať, že kto je vlastne tým vlastníkom, ktorý požíva požitky a potom samozrejme sú to krajiny, ktoré e, vlastne e, sú povinné identifikovať takéhoto vlastníka. Sú to rôzne e, mechanizmy, ktoré môžeme používať. A samozrejme, že tá národná judikatúra to by bol ten najlepší spôsob, ako to urobiť. A potom, pokiaľ ide o daňové úniky po roku 2012, to je vlastne súčasťou um, trestných činov, pretože to sa vlastne považuje za trestný čin. Je to taký trestný čin, ako je trestným činom aj pranie špinavých peňazí. Čiže toto sú tie tri mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa snažíme toto celé riešiť. Ďakujem vám, veľmi pekne ďakujeme, pán Kumar. Teraz tu máme zástupcov jednotlivých politických zoskupení. Pán Ludek Wiedermayer ako prvý. Ďakujem. Ďakujem, dovolte mi trošku e, všeobecnejšie rozviesť tú procedúru, e, o ktorej ste sa zmienili v prípade Panama Papers. My začíname záväzkom, že chceme niečo urobiť, potom nasleduje implementácia do právneho systému a potom vymáhanie práva. Do akej miery z vašej skúsenosti dochádza k tej právnej E, implementácii a v praxi, aké medze sú tam. Druhá otázka sa týka toho, že od budúceho roku má byť výmena informácií na báze OECD, kde sa majú vymieňať informácie aj o reálnom vlastníctve. A aj tam mám obavy, lebo ak sa môžeme vo všetkých prípadoch spoliehať na kvalitu domáceho dohľadu alebo domácej vymožiteľnosti práva, tak skutočne sa bude dať zistiť, kto je reálnym vlastníkom nejakého fondu. No a napokon sa vás chcem spýtať, ako vnímate to, že niektoré krajiny podnikajú jednostranné kroky, aby sa vyhli e, problémom spojeným s výberom daní alebo praním špinavých peňazí, napríklad fakty v USA. Podľa vás to predstavuje krok vpred, alebo je to skôr len komplikovanie života? Ďakujem. To boli zaujímavé otázky. Nech sa páči, pán kolega. Panama Papers ukázali isté trendy, e, ktoré sa odrazili aj v tých prvých hodnoteniach, ktoré sme uskutočnili medzi našimi e, členmi. Aj keď tie krajiny urobili veľký pokrok čo do vytvorenia e, právneho regulačného rámca, implementácia tohto rámca pokrivkáva. Niektoré prvotné hodnotenia ukázali, že tie krajiny majú problémy dostať sa na úroveň výraznej alebo vysokej compliance, aby, sa, eh, aby som to tak povedal, pokiaľ ide o implementáciu. Čiže začiatok bol dobrý v zmysle toho, že existuje regulačno-právny rámec, ale implementácia je ďalšia výzva, s ktorou sa musia teraz krajiny popasovať, aspoň v tých prvých fázach. Teraz reálne vlastníctvo. ATF bola prvým medzinárodným orgánom, ktorý jasne stanovil štandardy ohľadne reálneho vlastníctva už v roku 2003 a teraz definícia z ATF reálneho vlastníctva sa mm, identifikuje alebo sa na ňu odkazuje na všetkých medzinárodných fórach ako je OECD alebo fóra pre daňové otázky. Čiže tu nejde o to, že či musíme zmeniť definíciu alebo či musíme nájsť nejaký spôsob, ako definovať identifikáciu reálneho vlastníctva. Otázka stojí, ako účinne sme schopní tie požiadavky, ktoré už nejaký čas existujú, včleniť do vlastného národného právneho rámca. No a druhá otázka je, zdieľanie informácií. To je jednoduchšie, pretože ak nemáte tieto informácie, tak ich ani nemôžete e, zdieľať. A to je jedna z hlavných požiadaviek medzinárodnej spolupráce. Čiže ja si myslím, že aj toto súvisí s tým, ako jednotlivé krajiny implementujú tie požiadavky a aké systémy majú na zdieľanie tie, týchto informácií na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o tretiu tému, jednostranná činnosť a nejaké postranné kroky zo strany niektorých štátov, tak to hovorí o niektorých jurisdikciách a o národných rámcoch politiky, ale to bude hodnotené v rámci hodnotenia compliance, kde FATF iba komentuje, ako sa tá, ktorá krajina vyrovnáva s implementáciou právneho rámca. My ako medzinárodná organizácia nezabiehame do podrobností na národnej úrovni. Ďakujem. A nás to ale zaujíma, ktoré štáty sú tými akými predskokanmi a ktorí to zdržujú. Ďalej kolega Ramón a Tondo. Dobré popoludne. Ja by som e, e, chce, vám chcela adresovať tri otázky. Poprvé, vieme, že hlavný dôvod vašich, orga, vašej organizácie je stanovenie noriem, pri e, vystopovaní prania špinavých peňazí e, a ďalších zločinov spojených s peniazmi. A sú krajiny ako Kajmanské ostrovy alebo ako aj Panama, aj keď existujú aj ďalšie ako Bosnia, Bosna a Hercegovina, ktorá je na tomto zozname. A prvá otázka, ktorú mám, je, či budete považovať daňové úniky ako zla zločin. Či to bude e, vlastne e, že v štatúte vašich organizácií budú prijaté opatrenia na boj proti daňovým únikom ako nejakému zločinu. Ďalej, máte nejaký e, mechanizmus spolupráce s medzinárodnými systémami OECD, G20, Európska únia na to, aby táto práca uľahčila pokrok v boji proti daňovým únikom? A po tretie, keďže vieme, že Európska únia veľmi e, striktne nasledovala váš návrh a vypracovala zoznam s týmito paradoxami, aké odporúčania by ste navrhli na vypracovanie spoločného európskeho zoznamu a na zdokonalenie európskej legislatívy v boji proti praniu špinavých peňazí. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne. To sú otázky, ktoré nás veľmi zaujímajú a ktoré sme už do istej miery v inej súvislosti diskutovali s pánom Moskovičím. Nech sa páči. Pokiaľ ide o otázku zoznamu, od roku 2007, eh, kedy eh, bol zavedený tento proces NDRC, FATF preskúmal viac ako 80 krajín, pokiaľ ide o ich súľad a dodržiavanie eh, pri zadefinovaných strategických nedostatkoch tak ako to vzniklo z tých vzájomných hodnotiacich správ. Z týchto 80 krajín 59 eh, sa dostalo na ten verejný zoznam, boli teda identifikované verejne eh, na úrovni FATF a odtedy aspoň 49 z nich zaznamenalo výrazný pokrok, pokiaľ ide o zavedenie právnych a regulačných rámcov a vykonanie nevyhnutných reforiem, tak ako to vyplynulo z toho zoznamu. To len vysvetľuje, ako tento proces bol úspešným. Čiže aj z pohľadu takých skutočných zmien, ako krajiny považujú, dostane sa na takýto zoznam na vec, za vec, ktorá je nežiadúca, ktoré sa chcú vyhnúť za každú cenu. A aké opatrenia sú príjmané, tak aby sa dostali, aby boli odňatí z tohto zoznamu. To je jedna časť toho procesu. E, ďalej tie daňové takéto daňové požiadavky alebo takéto daňové e, postupy, to je vec, ktorá je tiež považovaná za istým spôsobom trestnú, tak ako je napríklad falšovanie meny alebo ako, sú, ako je financovanie terorizmu. E, čiže príjmy, daňové príjmy z takto nesprávne predložených daňových priznaní sú tiež klasifikované ako trestné činy. Čiže takto vzniknuté príjmy, ktoré pramenia práve z takýchto e, daňových priznaní, tak eh, tie sú práve teda trestnými činmi, ktoré spadajú do množiny plne špinavých peňazí. Takto je to na našej úrovni klasifikované. Druhá časť, eh, pokiaľ ide o spoluprácu s inými medzinárodnými partnermi, áno, aktívne spolupracujeme s medzinárodnými partnermi, vrátane Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu. Sekretariat je v aktívnom dialogu s OECD a s Globálnym fórom o daňových záležitostiach pokiaľ ide o účinnú spoluprácu v otázkach reálneho alebo skutočného vlastníctva, to sa deje. FATF takisto vypracováva správu ku, pre G20, lebo G20 e, požaduje pomerne pravidelné kroky, hlavne pokiaľ ide o, týchto o tieto záležitosti, ktoré sa veli nedávno, pokiaľ ide o to skutočné vlastníctvo, čiže my im predkladáme správu, e, kde presne popisujeme, čo robíme v týchto veciach. A posledná vec, ktorá sa týka legislatívy EÚ, to nie je v našom mandáte eh, povedať, eh, čo presne by ste mali robiť, pretože Európska komisia je eh, členom FATF, tak ako je aj 15 členských krajín EÚ, ktoré sú súčasťou členskej základne FATF. A my to diskutujeme v rámci nášho rozhodovacieho procesu cez konsenzus aj na plenárnych diskusiách. Takto prebieha ten proces v rámci pôsobnosti FATF. Ďakujem pekne. Ja mám doplňujúcu otázku ktoré časti vašich odporúčaní sú verejne prístupné a akú váhu prikladajú tej dôvernosti jednotlivé inštitúcie. Základné informácie o spoločnostiach ako napríklad kto sú riaditeľi, kto sú predstaviteľe manažmentu, kto sú tie osoby zodpovedné za vedenie spoločnosti, aký je, aká je registrovaná adresa, alebo teda sídlo, kde je tá prevádzka, obrázka na tieto spoločnosti. To sú základné informácie, ktoré musia byť eh, verejné. Eh, to je súčasťou odporúčania 24 na úrovni FATF. Takéto informácie by mali byť sprístupnené pre verejnosť. Pokiaľ ide o informácie o skutočnom vlastníkovi, tam jasne hovoria pravidla FATF, že by mali byť aktuálne a mal byť zabezpečený včasný prístup k informáciám o konečných vlastníkoch, pokiaľ ide o tie orgány či v trestnom konaní alebo na presadzovanie práva. Čiže krajina musí stanoviť takéto mechanizmy tak, aby sa obezpečila, že orgány na presadzovanie práva budú mať e, zabezpečený včasný a riadny prístup k takýmto informáciám. Čiže to len na margo toho, čo je verejné a čo nie je verejné. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám teraz štyroch na zozname. Maite Ruiz za Alde, Fabio Dimazi Gue, Heidi Hautala za Zelených a ešte Anno Gomez, ako vždy, ale ešte predtým Matkáty sa prihlásil. Takže nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. A naozaj neviem, e, či toto je nová verzia E, zoznamu a e, či, toto, či nám tu chcete natrhnúť ten najlepší svet. 204, 14 tisíc spoločností e, a obrovské množstvo sprostredkovateľov, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou. Mnohé krajiny sa chcú dostať z týchto zoznamov a chcú plniť odporúčania fondov. Ďalej, pokiaľ ide o odporúčania DAFI vy ste hovorili, že je potrebné e, odporúčať najväčšie sankcie e, zo strany medzinárodného spoločenstva voči tým členským štátom, ktoré nebudú plniť odporúčania. Aké sú najväčšie prekážky, s ktorými sa musia boriť alebo s ktorými sa stretávajú národné orgány? A vy, ktorí revizujete toľko veci a toľko krajinu, ste zrevidovali filtráciu e, Panama Papers? Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. E, máš udivujúco krátka otázka. FATF is not an investigative... FATF nie je vyšetrujúcim orgánom. My nerealizujeme nejaké vyšetrovania. My robíme výskum. My posudzujeme krajiny, pokiaľ ide o implementáciu štandardov a noriem FATF a z toho vyplývajú nejaké typologické správy, ktoré sa týkajú identifikovania spôsobov, metód, trendov, e, ktoré si osvojujú kriminálne živly pri financovaní takýchto aktivít. To robíme, pokiaľ ide o to profilovanie a pokiaľ ide o naplnenie nášho mandátu, ale my e, nerobíme nejaké vyšetrovania takýchto prípadov, pretože to je na národných orgánoch v rámci ich bežného fungovania. Pokiaľ ale ide o otázku reálneho vlastníctva a sankcií, to tvorí súčasť našich odporúčaní v mnohých prípadoch, napríklad odporúčanie 35, hovorí o primeraných odrádzajúcich sankciách, ktoré by mali byť uvalené, ktoré by mal regulačný úrad mať právomoc uvaliť v prípade, že identifikuje nedostatok eh, v, v fungovaní alebo v nejakom, fungovaní finančného sektora alebo daňového sektora. Takisto sú tam odporúčania, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ ide o pranie špinavých peniazí alebo pre porušenia eh, na poli prania špinavých peňazí, že by mali tam byť tiež primerané a odradzajúce sankcie z úrovne národných orgánov. To je vec, ktorá sa týka tých sankcií. A keď e, my robíme také posúdenia alebo analýzy, tak nielen tá skutočnosť, že takéto sankcie sú k dispozícii, je e, súčasťou toho peer review, ale aj otázka, či tieto sankcie sú uplatňované e, z úrovne národných orgánov v rámci ich fungovania, čiže definitívne sa pozeráme na to, ako národné orgány uvalujú takéto sankcie, pokiaľ ide o otázky, ako je teroristické financovanie alebo obvinenie z teroristického financovania terorizmu, pokiaľ ide o závažné zlyhania na úrovni finančných inštitúcií. Toto je celá taká škála e, úsilia na poli implementácie, ktoré musia preukázať členské, členské štáty. E, tá ťarcha, takéto dokazovanie nie je na, na tých posudzovateľov, ale musí spraviť krajina. Krajina musí predložiť tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne analýzy, aby preukázala účinnosť tých opatrení, ktoré prijíma. To je súčasť toho procesu posudzovania, keď my teda takto posudzujeme tie krajiny. Ďakujem pekne. Ešte 30 sekúnd na otázku. Iba ako kuriozita ísť od múze k divadlu, teda k empírii. Ja nehovorím, že vy ste e, vedcami, ale možno, že zrevidovate papiere, aby ste mohli povedať, aké rozdiely sú medzi tým, čo vy vidíte teoreticky a to, čo je v reále. Uh, uh, Fakticky dovolte mi, aby som um, to proste uh, do istej perspektívy zapracoval. Keď robíme takéto hodnotenie krajiny, ten uh, proces je taký, že v prvom rade identifikujeme rizika, uh, ktoré táto krajina v podstate uh, nesie za sebou, ako sme ich identifikovali a samozrejme, že potom patričné opatrenia, ako to vlastne e, zlepšiť. Toto hodnotenie e, máme proste istý, e, isté skóre, ktoré používame a samozrejme, že používame rôzne zdroje informácií, ktoré sú verejné, tajné, e, dôverné, nedôverné a tak ďalej, ktoré sú na e, verejných webových stránkach a tak ďalej. A všetko toto vedie k identifikácii rizika našim hodnotiacim tímom a potom e, k patričnému vyhodnoteniu. Napríklad je možné, aby tento hodnotiaci tím povedzme, identifikoval isté rizika, ktoré sú ďaleko väčšie, ako ich identifikuje krajina samotná Takže presne, aké vlastne, aká je hodnota tých informácií, ktoré získavame z rôznych zdrojov, to je veľmi dôležité. Toto za, sa v podstate dostáva do tohto procesu a samozrejme aj hodnotenie e, krajiny samotnej. Ďalší, pán Hutemasi, vítame vás, pán Komár, a sme veľmi šťastní, že konečne ste sa mohli zúčastniť nášho zasadnutia, pretože som počul, že predtým boli nejaké problémy že ste si nevedeli nájsť čas, a pretože ste museli v podstate ísť sa um, zamerať na isté finančné lobby v tomto meste, ale samozrejme, že ja um, viem, že čo sa udialo v banke uh, Goldman Sachs a išli v podstate, uh, mohli vlastne uh, falšovať dokumenty pred zrakom človeka, ktorý išiel na takúto kontrolu, inšpekciu. A ja by som po, chcel požiadať, uh, respektíve sa opýtať finančnej akčnej skupiny, že uh, prečo vlastne uh, ich považujete za tých, ktorí sú v súlade vlastne s takýmito pravidlami, konajú v súlade a podľa Jana Strocika e, z panamských dokumentov, keď by nemecká banka bola e, zapojená do tohto, ak niekto má 25 e, akcií v danej spoločnosti, tak je potrebné vlastne tohto vlastníka alebo spoločného vlastníka skontrolovať a samozrejme, že má, prá, má právnika, má e, manžela, manželku a všetko toto sa musí kontrolovať. E, vy si myslíte, že naozaj existuje nejaký problém, pokiaľ ide o takúto implementáciu, alebo či sa nedodržiavajú pravidla? Ďakujem, nech sa páči. Dovolte mi, aby som objasnil. E, tam samozrejme išlo o istú jasnosť ja samozrejme som nemohol isté veci urobiť. Bol som tu súčasť, ako súčasť sekretariátu a my sme sa vtedy uh, rozprávali o istej iniciatíve. Nechcel by som v podstate, aby sa to nejakým spôsobom skreslovalo, ale nebolo to tak, že by e, sekretariát e, finančnej akčnej skupiny nemalo toto záujem. Nie, my vlastne pripisujeme obrovský význam a, a naozaj máme záujem o to, aby sme prispeli k tomuto procesu, pokiaľ ide o, o hodnotenie panamských dokumentov. Samozrejme, že sa musíme zamerať na to, ako vlastne fungujú v patričnej judikatúre isté veci. A či sa e, dokumenty falšujú, to je vlastne súčasť tohto e, podvodu. My sa musíme pozerať na rizika, ktoré predstavujú patričné krajiny, my sa musíme pozerať na e, štrukturálne prvky, na tú závažnosť, e, na to, aký je rizikový profil tejto krajiny, nie len tejto krajiny, ale aj iných krajín, ktoré sú s týmto spojené. Takže tento proces hodnotenia to nie je rovnaké pre každého. My sa musíme zamerať na patričný kontext a potom to hodnotiť v tomto kontexte. Takže toto je niečo, čo je dôležité si uvedomiť. A znovu, pokiaľ ide o tohto vlastníka, ktorý požíva požitky, naozaj je potrebné sa pozrieť na tú konečnú osobu, kto je vlastne táto, tento korporátny subjekt, povedzme, kto je za ním. A keď sa pozriete na tento scenár, niekto sa povedzme snažil nejakým spôsobom obísť takéto ustanovenie, niekto iný vlastne mal veci pod kontrolou a samozrejme, že toto by sa malo potom všetko odvodzovať od tej definície, pretože či tá hlava finančnej inštitúcie bola schopná vlastne identifikovať, že kto vlastne za týmto je. Ak to tak nie je, tak v tom prípade tá krajina e, zlyháva. Sú to špecifické štandardy, špecifické jazyky, jazyk, tak povediať, ktorý je potrebné uplatňovať. Toto je prebiehajúci proces. Takýmto spôsobom sa vlastne tie rizika vynárajú. My sa samozrejme musíme brať do úvahy napríklad to, že ako vlastne tieto informácie týkajúce sa vlastníkov, ktoré požívajú požitky, že oni sú niekedy zneužívané vlastne kriminálnikmi. A ako to môžu zneužiť? A potom samozrejme musíme uh, predložiť uh, nejaké uh, odporúčania, ve, proste uh, a dať vedieť tým krajinám, áno, takto by ste mali fungovať. Toto nie je proste konečný cieľ, ale to je ustavične prebiehajúci proces, to je súčasť nášho profilu. Počas eh, tých mnohých rokov sme naozaj sa snažili zaoberať sa každým možným aspektom rôznych eh, týchto odvetví. A táto otázka vlastníka, ktorý požíva požitky, to je veľmi dôležitá, akým spôsobom sa to môže zakryť. Ďalej eh, pranie špinavých peňazí do, často do toho vstupuje. Takže toto sú veci, ktoré štandardne berieme do úvahy. Veľmi pekne vám ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. A istým spôsobom v podstate e, sa objasnil aj spôsob vašej práce Havdi Hajtala. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Kumar, ja som si prečítala e, vaše vyhlásenia. Je to celkom jasné, že všetko vlastne závisí od implementácie a monitorovania. Chcela by som sa vás opýtať na e, orgány, ktoré e, konajú ako dohľad do akej miery sú nezávislé, do akej miery sú efektívne, do akej miery naozaj pozostávajú z patričných ľudských zdrojov. A potom ešte ďalšia otázka. My sme sa dotkli e, istých e, štátov z USA a e, vo všeobecnosti USA. A naozaj si myslím, že tá písomná odpoveď bola dosť rezervovaná. Bol tam odkaz na konečnú správu, ktorá bude publikovaná koncom roku 2016. Dúfam, že túto správu budeme mať onedlho k dispozícii. Mohli by ste nám ale povedať niečo viac o tejto otázke vlastníka, ktorý požíva požitky a vlastne o tom, že ako sa s týmto zaobchádza v Spojených štátoch amerických, pretože ustavične sme konfrontovaní s tou otázkou, že Spojené štáty americké sú veľmi dôležitým hráčom a ako je možné, že majú toľko slabých uh, miest, toľko defektov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pokiaľ ide o efektívnosť e, takýchto e, orgánov, ktoré robia e, dohľad, toto samozrejme je potrebné hodnotiť priamo pri takýchto návštevách, keď sa takéto hodnotenia robia. Keď sa pozrieme napríklad na hodnotenie spravodajskej finančnej jednotky, celkom určite by sme sa pýtali na to, že ako zabezpečíte nezávislosť ako akým spôsobom môžete dokázať, že ste schopní vykonávať takéto, štru, e, takéto analýzy ako zabezpečujete a že to bude prebiehať férovým, spravodlivým spôsobom. A keď hovoríme o hodnotení, Dovolte mi, aby som povedala, že toto hodnotenie znamená vlastne aj priamo kontrolu na mieste. Táto kontrola predstavuje dva alebo tri týždne. To znamená, že je všetky dôležité národné orgány, ktoré sú súčasťou tohoto, vlastne musia na tom pracovať. To znamená, že pôjdeme tam, budeme sa pýtať otázky veľmi intenzívnym spôsobom, musia to podložiť patričnými dôkazmi a potom v podstate nás môžu v podstate naozaj ubezpečiť o tom, že všetko prebieha tak, ako by malo, efektívne a rýchlo. Takže toto sú isté, sú isté parametre, ktorými sa efektívnosť týchto orgánov hodnotí. A pokiaľ ide o hodnotenie Spojených štátov amerických, toto hodnotenie ešte prebieha, ešte sme nepublikovali e, túto správu hodnotiacu týkajúcu sa USA a nie je to ešte vo finálnej e, verzii. Ešte sa zatiaľ o tomto nediskutovalo, zatiaľ je to v podstate niečo, čo, e, o čom sa diskutuje len medzi danou krajinou a hodnotiacim tímom, ale minulý týždeň táto hodnotiaca správa bola publikovaná a naozaj sa pozrela na túto otázku vlastníka, ktorý požíva po, požitky pozreli sa na to na federálnej úrovni, na štátnej úrovni a tak ďalej, pretože ako veľmi dobre viete, Delaware a iné krajiny, ďalšie veľmi dôležité krajiny vlastne sú súčasťou týchto daňových rajov a táto správa to uzavrela tak, že i keď USA má globálny systém, pokiaľ ide o um, konfiškáciu a e, pokiaľ ide o zabraňovanie praniu špinavých peňazí, ešte stále sú veľmi značné medzery, pokiaľ ide o identifikáciu vlastníka, ktorý požíva požitky. Takže to bolo identifikované ako nedostatok, pokiaľ ide o operácie v rámci USA. Veľmi pekne vám ďakujeme, keď bude táto správa publikovaná. Dúfam, že budeme mať, je to verejná správa, budeme to mať k dispozícii. Bude to verejná správa, áno. Táto správa je na webovej stránke finančnej aktnej skupiny, čiže môžete si ju tam nájsť. V poriadku, ďakujeme. Takže akurát sme e, presne využili ten čas. Ešte stále dve otázky povolím a potom už budeme mať schôdzu koordinátorov. Takže kto je prvý? Matt Carty. Krátka otázka, krátka odpoveď, prosím. V poriadku, ďakujem, pán predseda. A vítame vás, e, pán Kumar. E, len by som sa chcel dotknúť toho bodu, ktorý tu už odznel e, Transparency International e, povedala, že krajina musí zabezpečiť, aby, aby proste pokiaľ ide o takéto zabraňovanie praniu špinavých peňazí, neprebiehalo, že by tam malo byť patričný orgán. A v prípadoch, kde tieto profesie majú problém vlastne vykonávať takúto kontrolu, tak e, by bolo, malo by byť jasne identifikované, kto bude takýmto orgánom. Takže e, chcem sa vás opýtať, že či máte nejaké odporúčania a aké sú požiadavky zo strany finančnej akčnej skupiny. 22 a 23 sa zaoberá touto otázkou. Prepačte. Dezignované nefinančné e, biznisy, ako sú napríklad právnici alebo účtovníci. Iné odvetvia, ktoré sú nefinančné, ale ktoré sú potenciálne rizikom eh, v nadväznosti na pranie špinavých peňazí. Finančná akčná skupina eh, vypracovala odporúčania. Sú to isté adekvátne systémy, ktoré by mali byť eh, vlastne E, v praxi uplatnené a e, mali by bojovať proti istým nedostatkom. Takže ešte raz zopakujete tie čísla 22 a 23? Áno. Ďakujeme veľmi pekne. Ana Gomez, veľmi stručne. Vaše odporúčanie, pokiaľ ide o manažerov, ktorí by mali byť e, konečnými fyzickými osobami Áno, chápem. Podľa vašich odporúčaní to bola formulácia, ktorá bola zapracovaná do tej štvrtej eh, smernice pro, mm, pr, proti praniu špinavých peňazí. Ale toto je formulácia, ktorá vlastne je v protiklade s cieľom, pretože veľmi dobre viete, že máte offshore eh, spoločnosti a sú to manažery, ktorí vlastne sú manažermi stoviek firiem pôjdeme do Cypru. Ja som si to napríklad kontrolovala e, s jedným konkrétnym menom orgány mi nikdy neodpovedali. Bola to mladá žena, ktorá bola manažerkou stoviek firmy. V mojej krajine je, sú dvaja chlapci, ktorí e, sú manažermi viac ako 800 firiem. Takže prečo jednoducho nedáte také odporúčanie, že by sa malo zakázať takéto podnikanie? To znamená, že Každá firma, ktorá neurči, e, kto je vlastníkom, ktorý požíva požitky, by mala byť zrušená. Dovolte mi veľmi stručne sa dotknúť vlastne e, tejto, e, tejto definície, pretože je to vlastne fyzická osoba, za ktorú sa všetky tieto transakcie vykonávajú. Je to veľmi dôležitá informácia, pretože ak ste len manažerom, ktorý vlastne len vedie tú firmu, tak nie ste tým vlastníkom, ktorý požíva požitky. Niekto iný je vlastne tou fyzickou uh, osobou, ktorá vlastní tento subjekt. Čiže eh, tá osoba, ktorá je riaditeľom, to nie je vlastne ten človek, ktorý by bol vlastníkom my naozaj musíme presne v podstate si stanoviť, že čo myslíte pod tým vlastníkom, ktorý požíva požitky, pod to fyzickou osobou a tak ďalej. Pán Kumar, veľmi pekne vám ďakujem. A môžem vás ubezpečiť, že ste nás presvedčili ako expert bez nejakých veľkých štosov papierov. Ste nám v podstate odovzdali svoje informácie a Počuli sme samozrejme od mnohých iných informácie, od mnohých iných firiem a expertov. Veľmi pekne vám ďakujem. Takže teraz urobíme dvojminútovú pauzu, ukončíme týmto vlastne to verejné zasadnutie a prosím, keby láskavo opustili miestnosť všetci tí, ktorí nepatria na schôdzu koordinátorov. Takže od verejná e, časť tohto zasadnutia je týmto ukončená.